<clears throat> Good morning. Dobré ráno, dámy a páni. Vítam vás na tretej časti nášho zasadnutia spoločného výboru a som veľmi poctený, že môžem privítať našich rečníkov, našu eh, teda eh, komisárku Margot Wallström a pána Michaela Kešmena a musím ospravedlniť pána Alexandra Vondru, vicepremiera Českej republiky, ktorý zostal v dopravnej zápche medzi letiskom a našim, našou zasadacou miestnosťou chcel by som pripomenúť na diskusiu články 1 a 2 zmluvy o Európskej únii. E, inštitúcie spoločenstva a orgány spoločenstva musia prijímať rozhodnutia čo najotvorenejšie a v čo najúžšej spolupráci, e, respektíve čo najbližšie občanom. E, článok 255 zmluvy o ES stanovuje princíp, že občania EÚ a Eh, osoby s pobytom v EÚ majú právo na prístup k, eh, k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a komisie. Právo na prístup k dokumentom je uznávané ako základné právo v článku 42 Charty EÚ základných práv. A princíp a výnimky aplikované na základné právo na prístup k dokumentom EÚ sú upravené dopodrobná v nariadení 1049 z roku 2001. V oktobri 2008 komisia predložila návrh na revíziu e, tohto nariadenia o transparentnosti, na čom E, teda čo niektorí považovali za krok späť pre transparentnosť. Naša schôdza je dobrou príležitosťou na diskusiu o tomto návrhu. A poprosil by som kolegu Michaela Cashmana, aby sa ujal slova. Nech sa páči. Thank you very much, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. A ja by som si tiež dovolil privítať všetkých na e, tejto schôdzi, kde budeme diskutovať o prístupe verejnosti k dokumentom. E, to nariadenie, na ktorom som ja pôvodne pracovala v roku 1999 až do roku 2001, Niekedy si, si, si pripadám ako jedna z postav e, od Shakespearea, ako Prospero z Búrky a potom Eh, ako holiok, z ktorého si eh, eh, uťahujú na konci celého toho konania. Čiže um, takisto sa tu um, podielali nielen inštitúcie, ale aj mimovládne organizácie na zostavenie tohto nariadenia. Ako povedal predseda, máme dočinenie so základným právom. Prístup k dokumentom, prístup k informáciám je prostriedok, ktorým občania a ďalší môžu brať na zodpovednosť jednotlivcov aj inštitúcie. A ja by som si dovolil tvrdiť, že jeden z najväčších problémov, ktoré máme v európskych inštitúciách, nie je to, čo robíme, ale to, čo robíme a je to nesprávne prezentované alebo nesprávne pochopené. A v tomto kontexte prístup k dokumentom, prístup k informáciám je rozhodujúci. Ak občania v našich členských štátoch chcú E, sa stretnúť e, s ministrami alebo chcú vidieť ministrov, ktorí budú otvorene e, a slobodne rokovať v, v rade. Musia samozrejme prestúpiť aj doma pred svoje národné parlamenty, aby boli brania zodpovednosť. A preto si myslím, že tá transparentnosť je kľúčom k lepšej demokracii a k väčšiemu pochopeniu. Keď sme na tom pracovali v rokoch 99 až 2001, a som veľmi rád, že je tu pani Margot Wallström, e, ktorá sa podielala aj na tom pôvodnom procese, e, vtedy sme si uvedomili, že je tu vákuum, ktoré musíme naplniť. Predtým právo na prístup k dokumentom naozaj nebolo právom, bol to dar, dar, ktorý dávali niektoré inštitúcie. A my sme e, sa pohli vpred, aby sme zabezpečili, že prístup k dokumentom Eh, by mal byť princípom, zásadou a výnimky eh, v prístupe k dokumentom by sa mali odviať od prípadu k prípadu. A preto teda, eh, keď mm, pristupujeme k revízii toho dokumentu a k návrhu komisie, vychádzame zo skúsenosti z roku 2001, a vychádzame aj z judikatúry Európskeho súdneho dvora a som veľmi rád, že tu vidím a že môžem privítať pána Turka, ktorý bol naozaj nesmierne nápomocný pri zostavovaní revízie o hľadom prístupu k dokumentom. Tí, ktorí ste videli návrh mojej správy, e, ste si asi všimli, že som možno trošku e, váhavo, ale privítal E, to, čo povedala komisia, ale úprimne povedané nezachádza to dosť ďaleko. Sú tu určité pozitívne zmeny v tomto návrhu, ktoré sú odôvodniteľné, ako napríklad rozšírenie e, osôb, na ktoré sa vzťahuje toto právo, mm, ale niektoré iné návrhy by podľa mňa boli krokom späť pre transparentnosť. Najmä ak zoberieme do úvahy to, že väčšina žiadostí z Európskeho parlamentu v roku 2006 a ja som bol e, autorom e, toho uznesenia, väčšina týchto požiadaviek nebola zohľadnená. Myslím si, že musíme túto e, príležitosť e, využiť, aby sme sa pozreli na tie ustanovenia v nariadení konzistentnejším spôsobom a viac si z toho vyvodili. A mali by sme sa na to pozrieť tak, aby v končnom úsledku konečne mohli inštitúcie spolupracovať, aby si vypracovali úsmernenia, ako zaobchádzať a nakladať s jednotlivými dokumentami. A nezačíname od nuly, pretože tu už boli mnohé iniciatívy e, na základe mekého práva a myslím, že tri inštitúcie sa naozaj snažia dosiahnuť rovnaký cieľ. Samozrejme, že máme tu už nástroje, ako je úradný vestník, systém SELEC, alebo medziinštitucionálne dohody o kodifikácii a legislatívnom procese a myslím si, že všetci sme zameraní na ten istý cieľ a síce, aby európsky proces rozhodovania bol pochopiteľnejší. A rád by som povedal na, e, poslancom z národných parlamentov, ktorí tu sú, keď ja hovorím o európskom rozhodovacom procese, e, myslím si, že by sa to malo rozšíriť a aby to obsahovalo aj národné vykonávacie opatrenia, pretože toto sú tie reálne texty, ktoré majú dopad na vašich a mojich občanov. A ja by som k tomu pristupoval tak, čo asi neprekvapí tí, ktorých ma poznajú, e, že by sme boli ambicioznejší než je návrh komisia, než je možno aj ochota rady Eh, ja by som chcel budovať na našich spoločných skúsenostiach, aby sme eh, čo najviac eh, zdieľali z inštitucionálnej perspektívy naše povinnosti a naše právomoci a mali by sme prekonať nedostatok spoločných predpisov o utajovaných informáciách. A myslím, že sú tu aj takí, ktorí si myslia, že by nemali byť žiadne utajované dokumenty a sú tu aj takí, ktorí si myslia, že všetky dokumenty by mali byť zaka- e, e, prístupné. To jednoznačne mm, sa nedá praktizovať takým spôsobom. Ak začneme z toho, že ak budeme vychádzať z toho, že neexistuje žiadne utajenie, tak jednoznačne e, inštitúcie by sa jednoducho jedného dňa zastavili, pretože by nemohli fungovať. Treba fungovať na základe toho, že chceme e, dosiahnuť maximum, ale musíme uznať aj to, že inštitúcie a národní poslanci musia mať aj určitú možnosť e, utajovania alebo určitých e, výnimiek. Tí, ktorí poznajú nariadenie, poznajú článok 9, ktorý hovorí o citlivých dokumentoch, kde sa práve preberá otázka utajenia No a ja som si túto uh, tému chcel trošku konkrétnejšie pozrieť, najmä tie princípy vzťahujúce sa na vnútorné bezpečnostné predpisy aj uh, v rade, tak ako sa to dá uplatňovať na parlamentný orgán. Druhá výzva je, aby sa rozlišovalo medzi legislatívnou a administratívnou transparentnosťou. Ak využijeme túto príležitosť na rozpracovanie niektorých princípov pre transparentnú a dobrú administratívu, tak ako to predpokladá článok 41 Charty základných práv EÚ. A pán predseda, rýchlo sa už dostávam ku koncu e, času, ktorý mi je vyhradený na moje vystúpenie a na záver by som chcel ešte poukázať na e, dôvodovú správu, ktorá je v mojom návrhu správy. Eh, je tam celý rád pozmeňovacích návrhov, ktorých sa dotýkam ehm, v neposlednom rade, eh, čo sa týka oddelenia beneficientov od eh, pôsobnosti toho nariadenia články, ktoré sa týkajú definícií. Tam som sa rozhodol vložiť tú starú doku- ehm, definíciu dokumentu, ktorá je v súčasnom nariadení, pretože si myslím, že je obsiahlejšia. Takisto som tam vložil nové definície o utajovaných legislatívnych a administratívnych archívoch a historických dokumentoch. Takisto som modifikoval článok o výnimkách, ktoré rozlišujú medzi ochranou verejných a súkromného záujmu. A takisto som sa pokúsil špecifikovať režim, aby sa e, pri, pri využívaní dokumentov tretich strán, čo zatiaľ spôsobovalo mnohé problémy v inštitucionálnej praxi. Modifikoval som aj článok o dokumentoch, ktoré sa majú um, zverejňovať v úrodnom vestníku. Mám tam pozmeňovací návrh o celkovej zodpovednosti informačného úradníka. Tento podľa mňa je rozhodujúci. Musíme mať takéhoto informačného úradníka, ktorý bude zodpovedať za registráciu dokumentov a za to, že každý generálny riaditeľ dodržiava svoje povinnosti, čo samé o sebe myslím si, že sa stretne asi s veľkým odporom tak komisie ako aj rady. Ale úloha a zodpovednosti toho informačného úradníka e, podľa mňa sú kľúčové a myslím si, že môžeme posilniť aj úlohu Európskeho ombudsmana, čo by mohol byť taký referenčný bod pre inštitúcie, kde by, ktorého by bolo možné v prípade pochybnosti konzultovať. A napokon e, je tu ešte môj pozmeňovací návrh k sankciám prípade nedodržania tohto nariadenia. Takže na záver, ako som aj začal, niektorí povedia, že sme ambiciózni a niektorí povedia, že nedosiahneme to, čo sme si e, stanovili. Ale spomeň, spomeňme si na Sancho Pancu, ak e, nebudete bojovať e, proti veterným mlynom, tak sa ten váš, tá vaša kopia nikdy nepoškodí. Your speech, uh... Mr. Michael Cashman. And Ďakujem pekne, pán Michael Cashman. Of the Czech Republic, Mr. Sasha Vondra, and uh, I give your floor. A teraz by som dal pánovi podpredsedovi slovo. Ďakujem pekne, ľudia, prepáčte, že som meškal, ale bol trošku väč, silnejší vietor e, vo vzduchu a tiež ako vždy veľká premávka v Bruseli, ale ja som rád, že, že, že sme že vidím aj viacerých priateľov tuto um, v sále. Takže chcel by som poďakovať organizátorom tohto E, spoločného výboru za organizovanie týchto e, udalostí a tiež za pozvanie dňa a diskutovanie o kritických aspektoch e, nariadenia 1041 o prístupe verejnosti k dokumentom európskych inštitúcií. Ja viem, akú veľkú pozornosť e, aj Európsky parlament, aj ostatné parlamenty venovali tejto otázke. A osobitne Český senát, samozrejme, že Český senát poznám veľmi dobre, poznám aj ľudia Ševčika a viem, ako e, sa tejto otázke venujú. Takže, ako všetci viete, Európska komisia v apríli minulého roku prijala svoj návrh na prepracovanie tejto, tohto nariadenia. Komisia sa rozhodla, že predloží svoj návrh o nariadení, nariadení návrh nariadenia k prístupe verejnosti k informáciám formu prepracovania existujúcej smernice, e, existujúceho nariadenia a predsedníctvo víta túto možnosť voľby, pretože je veľmi dôležité, aby pravidlá, ktoré v tejto oblasti e, existujú a fungujú, boli jasné a úplné a možnosť e, prepracovať úplne tú, to, toto nariadenie v podstate zjednoduší alebo zabezpečí plniť tieto e, požiadavky a v podstate prepracovanie je, umožňuje to, že sa môže to všetko, že sa môžu uskutočniť zmeny v jednom legislatívnom texte aj upraví ustanovenie. Čo sa týka vykonávacích predpisov a samotnej implementácie. Samozrejme, že rada si uvedomuje, že je potrebné aktualizovať toto nariadenie 1041 a zároveň je presvedčená, že toto nariadenie výrazne dobre doteraz fungovalo. A odkedy vstúpilo do platnosti v decembri 2001, tak rada ako jej generálny sekretariat eh, podnikli viaceré opatrenia k tomu, aby sa zabezpečila úplná implementácia týchto pravidel transparentnosti. Jedno opatrenie bolo zavedené ako, a to, a to spoločný jeden register a to bolo sfunkčnené už v januári 1999, teda ešte pred schválením tohto nariadenia a je tam, e, sú tam referencie k viac ako miliónu dokumentov. Potom ďalším opatrením bolo tiež e, riešiť alebo podchytiť e, dokumenty, ktoré pochádzajú od členských štátov, aby boli vedené ako dokumenty e, rady a nie, aby to boli dokumenty, ktoré pochádzajú z tretích strán a to je vďaka účasti rady a jej výborom a pracovným skupinám potom vlastne zástupcovia členských štátov nie sú, e, nie sú akoby tretie strany alebo mimo inštitúcií, ale sú jej súčasťou. Ehm, to vyžadovalo, aby generálny sekretariát spracoval veľké množstvo dokumentov, ktoré súviseli s prácou rady a pripravili e, to všetko veľmi rýchlým a efektívnym spôsobom. Čo sa týka preskúmania návrhu komisie pracovnou skupinou rady k informácie môžem povedať nasledovné. Zatiaľ čo preskúmanie návrhu komisie pracovnou skupinou rady v druhej polovici roku 2008 bolo e, venované predovšetkým technic, takému technickému posúdeniu, e, je možné uskutočniť ďalšie posúdenie alebo všeobecnejší e, prehľad, čo sa vlastne deje teraz. Prvá vec, čo sa týka článku 2, teraz k tým um, príjemcom e, článok 289 umožňuje pomoc, umožňuje um, prístup, k, prístup pre právnické osoby Avšak podľa súčasného naredenia inštitúcie môže zabezpečiť aj prístup tým osobám a právnym subjektom, ktorí nie sú, nemajú svoje sídlo alebo nie sú registrovaní na, v, v rámci Európskej únie. Avšak nič nebráni tomu, aby sa to v budúcnosti zmenilo keď to bude v súlade s e, vnútornými pravidlami. Potom ďalšia vec, teda, čo sa týka článku 3, to je vlastne, tam sú zavedené definície. Väčšiny, väčšina delegácií svítá tento návrh, ktorý sa týka uskladňovania údajov elektronickým spôsobom, ako aj spracovávanie týchto údajov e, za predpokladu, že sa to potom dá e, získať alebo vytiahnuť z tej databázy vo forme výtlačku alebo, eh, alebo kopie. Čo sa týka článkov 4, 4, 4 teda to je to je mm, z, z nariadenia Orhus, to sú, tu vlastne sa víta zosúladenie tohto, tohto materiálu s um, ustanoveniami, ktoré sú v nariadení 1367 z roku 2006, takzvaná, takzvané nariadenie Aarhus. A čo sa týka článku 4 a 5, to je možnosť odhalenia osobných údajov. Tu e, je na báze rozhodnutia rady v prvej inštan- rozhodnutia súdu prvej inštancie v bavorskom e, prípade. Tu viac viacerí, e, viaceré delegácie navrhli, aby sa počkalo, alebo aby sa nezmenili tie ustanovenia, ktoré sa týkajú odhalovania v súkromných informácií alebo súkromných údajov. Rada momentálne očakáva výstup e, preskúmania návrhu Európskym parlamentom. Takže ďakujem pekne aj pánovi Kešmenovi za to, že uviedol túto problematiku. Mač. Ďakujem pekne, pán vicepremiér. A teraz by som dal slovo ďalšiemu rečníkovi, teda rečníčke, pani Margot Wallström, ktorá je eurokomisárkou zodpovednou za európske vzťahy v rámci inštitúcií Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. Podľa mňa e, možnosť poznať je rovnaké, alebo vedieť je rovnaké je právo, ktoré súvisí s e, demokraciou a k tomuto potrebujeme aj príslušné nástroje, otvorenosť, transparentnosť a prístup verejnosti k dokumentom a odtiaľ vlastne musíme vychádzať Eh, aké sú tie hlavné princípy, o ktoré nám ide a čo chceme nimi dosiahnuť. A keď sa na tomto už dokážeme dohodnúť, potom môžeme diskutovať o tom, ako sa k tomu dostať, akými prostriedkami, eh, samotné nariadenia, bezosvedčené postupy a tak ďalej. Takže v tých niekoľkých minútach, ktoré mám v dispozícii, chcela by som eh, vyslať základné štyri E, odkazy. Predovšetkým nariadenie 1041 veľmi dobre fungovalo počas prvých 7 rokov a nie, sú, nie je potreba veľ, veľkých zmien, ale dá sa to uskutočniť. Potom po druhé, odborníci z otázok EÚ no, vysoko využívajú toto nariadenie a je potrebné zabezpečiť prístup aj pre občanov. Ďalej, po tretie, návrh komisie vlastne povedie k väčšej transparentnosti, nie k menšej. Čiže všetko to, čo bude k dispozícii od, alebo je prístupné už dnes, bude prístupné aj v budúcnosti. A po štvrté sú možné zmeny bez určitých právnych zmien, to je e, napríklad e, prístup k internetovým stránkam a podobne. Takže v súvislosti s tým môžeme aj tvrdiť to, čo podali predrečníci a som si e, istá, že ešte sa diskutovať o tejto otázke bude v priebehu dnešného predpoludnia a tiež sa teším na dynamickú diskusiu, pretože mali by sme využiť prítomnosť všetkých e, zástupcov národných parlamentov a iste sa môžeme aj od vás veľa poučiť. Takže, pán predseda, už sme od roku 1992 prešli dlhú cestu, kedy slovenské štáty schválili deklaráciu k, o práve prístupu k informáciám v súvislosti s Maslickou dohodou a toto uh, táto deklarácia zaviedla dôležité princípy a transparentnosť rozhodovacieho procesu, zvyšuje demokratický proces a verej, dôveru verejnosti v EU inštitúcie. Takže vlastne o to ide, e, o to šlo v tom nariadení 1041 a to by malo platiť aj naďalej, nie len v súčasnej revízii e, tohto nariadenia, ale aj pre budúcnosť, e, aj pre budúcich predstaviteľov komisie a komisárov nástrojov. 7 rokov z tejto skúsenosti z jednotky e, prinieslo veľké zmeny v, pros- smerom dobre. Napríklad výročná správa preukázala výrazný zvýšenie počtu žiadostí o prístup a je stále menej a menej odmietnutí prístupu a oveľa viac informácií bolo aktívne vysielaných inštitúciami Takže prax uplatňovania tohto nariadenia v podstate spustila taký proaktívne šírenie dokumentov a znamená to, že 1041 naozaj aj spustila zmenu myslenia. Tiež ale sme boli svedkami toho, že nariadenie hlavne využívali firmy, právnické firmy a lobbyistické skupiny. My to poznáme z našich štatistík a hlavná ich oblasť u záujmu nie je len tvorba zákonov v rámci EÚ, čo je už transparentné, ale hlavne monitorovanie práve implementácie týchto E, zákonov. To znamená, že inými slovami povedané, že hlavne to prinieslo prospech e, odborníkom, ale malo to trošku malý e, účinok na veľkú, širokú verejnosť. Dokonca ani novinári to veľmi nevyužívali. Za posledné dva roky bol to predovšetkým akademický svet, ktorý preukázal najvyšší nárast požiadaviek alebo žiadostí Návrh komisie je zabezpečiť prístup, verejnosti, prístup širšej verejnosti k dokumentom, ktoré sú rozhodujúce. A my by sme chceli týmto dosiahnuť tri cieľe, predovšetkým zvýšiť aktívnu distribúciu alebo šírenie tých, osvetu týchto e, dokumentov. Po druhé, v súlade s, e, zosúladiť e, 1041 s ostatnými zákonmi a s dohovormi a tiež po tretie objasniť e, vzťah medzi 1041 a ostatnými právnymi nástrojmi, ktoré majú vplyv na dostupnosť dokumentov o prístup k dokumentom. Ako ste počuli, niektoré časti návrhu komisie boli videné ako kroky späť a pokiaľ ja si myslím, že to, tak, tomu tak nie je, je jasná jedna vec, že ne, asi sme neboli dostatočne zrozumiteľní alebo jasní. Čiže chcela by som to upraviť. Sú hlavné Ehm, opatrenia, ktoré sa do, dočkali kritiky, predovšetkým navrhovaná definícia toho, čo predstavuje dokument, po druhé rovnováha medzi prístupom k informáciám a e, právo na ochranu osobných údajov, po ďalšie právo členských štátov odhalovať dokumenty, ktoré zvysielajú um, inštitúciám a po ďalšie po, E, určitý prístup e, k dokumentom počas určitého obmedzeného e, časového obdobia, ten článok 2.6. Čiže prvá vec, definícia slova dokument, všetkým, prečo my navrhujeme túto revíziu je, že súčasná definícia nie je dostatočne ostrá, alebo je zrozumiteľná, je dosť vágná a tým pádom vedie k rôznym, rôznym ľubovoľnému vy, vysvetleniu či vykladaniu. Takže my by sme to chceli zmeniť, aby sme navrhli navrhli dva, e, dve, dve jasné objasnenia. Dokument, ktorý pripravila komisia, sa stáva dokumentom tedy, keď je e, dokončený svojim autorom a je vyslaný príjemcom, kto platí aj pre dokument, ktorý sa zasielajú navzájom úradníci v rámci inštitúcií. Aj e, dáta, ktoré sú v elektronickej forme, sú tiež považované za dokumenty. E, a je potrebné uplatňovať alebo využívať no, e, rôzne vyhľadávacie systémy v rámci práce databázy. E, Uvidla by som príklad, čiže napríklad vaše vlastné poznámky z mítingu nie sú ešte dokumentom, ale keď urobíte z toho správu a pošlete to kolegom, už to dokument je. A tieto objasnenia neznižujú e, definíciu ani nevedú k odhalovaní údajov. Táto definícia je oveľa širšia než e, definícia e, dokumentov, ktoré sa často vyskytujú v domácich legislatívach. E, a je to v súlade s aj napríklad britským alebo holandským zákonom. Bola o tom veľká diskusia. A ja som vypočula si viaceré zaujímavé návrhy, ako by sme mohli zlepšiť jasnosť či čistotu tejto definície. A keď sa nám podarí nájsť, dôležité by bolo, aby sme našli také riešenie, s ktorým bude každý spokojný. Potom ďalšia vec súvisí s rovnováhou medzi prístup, právom prístupu a právom na ochranu údajov. Samozrejme, že musíme e, zabezpečiť rovnováhu e, medzi týmito domy, pretože ochrana osobných údajov je tiež v, v nariadení 1041, čiže nie je možné len tak e, urobiť revíziu 1041 bez revízie 45, takže my sme navrhli pre dvojstupkrokový prístup. Prvý prí, krok je zastup všetci, ktorí majú ktorí pracujú, pracujú v inštitúciách a tieto informácie budú vždy odhalované. Vieme, že to platí pre 99% situácií, ktoré máme dnes. A keby na to mala byť súčasná definícia, tak nikdy by nebol ten prípad Bavaria Loger. Potom druhý krok sa týka ďalších e, prípadov, kedy odhalenie osobných údajov mohli ovplyvniť samotnú osobu, o ktorú ide a potom um, bude potrebné dôkladnejšie preskúmanie e, v súladu s nariadením. Jednoducho to je v podstate kodifikovanie toho, čo bolo v rozsudku e, súdu prvej inštancie v prípade Bahalia Loger. Potom ďalšia poznámka pochádza z toho, čo nám žili členské štáty a komisia vlastne len zjednodušuje rozsudok e, z Európskeho súdneho dvora v tomto prípade z roku 2007 aj členské štáty nemajú právo vetovať odhalenie svojich dokumentov, ale um, súd povedal, že majú. Nie, niekedy členské štáty mnohé veci len tak odmietali paušálne, ale my sme už zmenili aj naše postupy na komisii a chceme to už mať kodifikované v zákone. Čiže my navrhujeme, ak členský štát nechce, aby sme e, manipulovali s ich dokumentami, musia mať tomu jasné dôvody a tieto dôvody budú musieť vždy byť v súlade s e, nariadením 1041. A napokon ten štvrtý bod, dočasné obmedzenie prístupu počas eh, určitého vyšetrovania alebo šetrenia. Návrh komisie objasňuje, že takéto um, dokumenty alebo materiály nie sú do, prístupné verejnosti počas uh, akéhokoľvek šetrenia alebo prešetrovania. Potom pretože by mohlo dôjsť k narušeniu určitých legitimných práv e, právnických subjektov alebo osôb, ale potom, keď už ukončí sa toto obdobie, potom je možné tieto informácie poskytnúť, ale to už je v praxi v súčasnosti, ale tak ako to je teraz je, je to, je to veľmi zdlhavé, zložité, komplikované, stojí to veľmi veľa peniaz daňových poplatníkov, takže teraz to zostane takisto ale bude e, jas, jednoducho nebudú tieto dokumenty prístupné k verejnosti. A môžem sa spýtať, že v ktorých z členských štátoch ktorých pochádzate, by boli niektoré dokumenty prístupné, ak eh, prebieha určité šetrenie. Takže, pán predseda, môžeme dokázať, že môžeme všetci postupovať spôsobom. Ja som takisto minulý rok si vlastne vytvorila svoju vlastnú stránku a to je tiež spôsob, aký možno môžeme zlepšovať e, aj veci no, mimo legislatívy. To znamená, že zlepšiť e, e, registre, aktívne pristupovať k verejňovaniu dokumentov, verejňovaniu informácií. Pozrite sa, čo robila komisia, napríklad aký register pre, pre lobbystov a lobbystické skupiny existuje a tiež pre expertné skupiny a ako sme zlepšili aj transparentnosť eh, na národnej úrovni eh, tým, že zverejňujeme všetkých príjemcov európskych prostriedkov. Takže to všetko je vlastne mimo eh, formálnej legislatívy. A to je ten hlavný princíp, je právo občana mať prístup a poznať hm, veci. Takže ja viem, že vy tiež iste máte svoje predstavy, ako by to sa mohlo celé urobiť, a le, stačí len dať hlavy dokopy a presne to od nás očakávajú občania. Ja teraz vlastne podnikám iniciatívu, aby sme podnikli určité proaktívne kroky aj bez formálnej legislatívy alebo ako doplnok formálnej legislatíve a chcela by som aj diskutovať s ostatnými európskymi inštitúciami o akčnom pláne pre otvorenosť, pretože potrebujem, že mali by sme ísť dobrým príkladom. Prepačte, že som hovorila tak dlho a ďakujem za to, že ste ma počúvali. Thank you very much, eh, madam. Ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. A teraz otváram našu diskusiu. Mám sedem mien prihlásených do diskusie, takže môžem byť trošku tolerantnejší, čo sa týka rečníckého času. Obyčajne by ste mali 3 minúty, takže možno teraz by sme si mohli dať 4 minúty. A ako prvý je Giacomo Santini z talianského senátu, potom Bogdan Čepič. Ďakujem, pán predseda. Počul som a vypočul som si s veľkou pozornosťou to, čo nám povedali e, rečníci aj bývalého kolegu Kešmena a predovšetkým pani komisárku. Zaujali ma tieto nové myšlienky ohľadne tejto témy po dlhých rokoch debaty, ktorá bola trochu demagogická. Článok 42 Charty základných ľudských práv, to je jasné. Bohužiaľ, e, táto jasnosť sa stráca, keď sa majú tieto články aplikovať v bežnom živote. Navyše tu máme ešte interinstitucionálne aspekty. Komisárka e, načrtla niektoré ciele, ktoré sú veľmi dôležité. Na čo má byť však táto transparentnosť, ak my máme mať isté bariéry v prístupe, ktoré témy e, výjdu z tohto práva, aké ciele chceme dosiahnuť Administratívna transparentnosť. Čo to znamená? Je to služba v prospech transparentnosti, je to služba, e, ktorú by sme mali poskytovať našim občanom a takisto aj naše inštitúcie by mali mať záujem požívať dôveru a úctu občanov, ale okrem očtanov, občanov tu máme ešte aj občianské organizácie. Toto je výzva, e, ktorá e, by vlastne mala slúžiť všetkým aktérom a nám všetkým, aby sme podporovali interinstitucionálny dialog. Konkrétne ciele je podporiť účasť občanov na e, vláde s cieľom realizácie sna integrácia a kohézie EÚ. No a samozrejme to musí byť sprevádzané totálnou transparentnosťou. Čo znamená, že občania takisto musia mať pocit dôvery, spoluúčasti a toto všetko potom e, povedie k obohateniu tých, ktorí riadia legislatívne návrhy. Ja na základe svojej vlastnej skúsenosti a m, mm, dúfam, že teda je taká istá ako mladých, že je iná ako mladých poslancov, chcem zdôrazniť jedno. Poslanec parlamentu je ako delegát občanov, ktorý má isté poslanie, je sprostredkovateľom rozhodnutí občanov, je akým, akousi nádobou dôvery, e, a teda požíva istý rešpekt u občanov. No a toto všetko ehm, možno sú tu isté informácie, ktoré nemožno poskytnúť všetkým občanom, pretože je tu obava, že niektoré informácie by mohli byť zneužité, ale nemôžeme E, negať, negovať parlamentu to, čo negujeme občanom, pretože parlament má také postavenie, ktoré by mu malo umožniť pristupovať a pristúpiť všetkým dokumentom vlátane dôverným. Lebo parlament, ako som povedal, je sprostredkovateľom dôvery spoluobčanov a vlastne ten, táto prístupnosť dokumentov by mala byť prejavou dôvery. Ja som bol vo dvoch volebných obdobiach europoslancom a raz, a keď chcem požiadať nejakého e, člena komisie o doklady o niektorej téme, o ktorej sa diskutuje, tak je to celé zahalené do veľkej opatrnosti. Vždy som vystavený otázkam, na čo to potrebujete, na čo to použijete a tak ďalej. Skutočne je ľahšie získať tieto informácie z rôznych iných zdrojov ako od zamestnanca e, komisie. E, komisárka povedala, že mnohé praktiky v komisii sa zmenili. Ja verím a chcem veriť, že to nebudú len prázdne slova a že to skutočne bude každodenná prax vo vzťahu s inými inštitúciami a predovšetkým s poslancami. Toto má platiť pre všetkých od komisára až po posledného zamestnanca funkcie požiadavka prístupu k dokumentom informovanosť e, poslanca to nie je len banálna prázdna zvedavosť e, poslanca, ale to je súčasťou jeho úlohy, e, ktorú vlastne vykonáva v prospech občanov. Ak, ob, ak poslanec nemá prístup k niektorým dokumentom, tak možno, že a ak občan nemá prístup k niektorým dok- dokladom dôs- v dôsledku dôvernosti a bezpečnosti, tak poslanec by mal mať tento prístup, mal by tie doklady poznať, aby mohol e, v primeranej miere svojho voliča informovať, svojho občana informovať. Toto nie je len väčšia transparentnosť, ale aj väčšia efektívnosť. Treba zvoliť metódiku prístupu k občanom kolega Cashman, ktorý je vždy veľmi jasno zrivý, povedal, že by mali byť isté spoločné línie pre všetky dokumenty, ale takisto by mali existovať spoločné línie prístupov eh, k rozličným inštitúciám, pretože nemôžeme pripustiť, aby sme mali prístup eh, k dokladom niektorého, k dokumentom niektorého parlamentného výboru a ku komisii, aby tam boli rozličné postupy. Nie pre tieto postupy by mali byť e, viac menej e, totožné. A navyše medzi týmito inštitúciami by sme mali vytvoriť možno také nejaké týmy, nejaké task force, ako sa tomu kedysi hovorilo, ktoré by túto spoločnú prácu mali na starosti, ktorí by všetci hovorili jedným jazykom a boli by v prospech efektívnosti. Návrhy a tieto možno, že pani komisárka ešte zaváňajú utópiou, ale sú tu prípady, ktoré preukázali, že bolo hlúpe nemať prístup k nejakému dokumentu a potom vlastne tie dôsledky boli skutočne perverzné, pretože tu boli isté e, nespravodlivé obavy e, voči a nedôvera voči inštitúciám. Ďakujem, pán Santini. E, moja tolerancia má isté hranice. Pelová.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 Eh, transparentnosti. Chceli by sme eh, zabezpečiť širokú pôsobnosť tejto smernice a chceli by sme poskytovať eh, prístup všetkým dokumentom v pôsobnosti inštitúcií a chceme tiež zabezpečiť nový prístup bez zužovania pôsobnosti a vítame Amery komisie, že všetky výnimky musia byť upravené v jednom akte, ale chceli by sme zdôrazniť obozretnosť pri implementácii arhuského e, ehm, nariadenia 1049, pretože musíme zabezpečiť, že transpozícia rozhodnutí nespôsobí nekonzistentnosť pri definovaní vzťahu medzi oboma nariadeniami. Problém je, že e, pôsobnosti sú odlišné. Nariadenie Aarhuske a 1049 majú rôzne pôsobnosti. Slovinsko má špeciálny pohľad na tieto e, ustanovenia, ktoré, ktorý je rovnaký ako v iných členských štátoch. Slovinsko tiež má rovnaký názor ako tie členské štáty, ktoré zdôrazňujú využitie týchto definícií. Chceli by sme zozbierať všetky výnimky v jednom článku a možnosť vytvoriť nové kategórie dokumentov, eh, ktoré by boli verejné. Takisto by sme chceli aktívne rozšíriť pôsobnosť a chceli by sme poskytnúť väčší prístup k dokumentom. Je tu niekoľko nejasných otázok, čo sa týka rozhodnutí. Napríklad, keď inštitúcia e, dostane vysvetlenie, ale ešte stále požaduje tú e, požiadavku za nedostatočnú, Vtedy by inštitúcia mohla odmietnúť prístup k dokumentom a má teda žiadateľ možnosť žiadať náhradu za takéto konanie? Slovinsko na návrh Európskej komisie poskytnúť prístup k, takýmito, k takýmto dokumentom víta túto možnosť, ale prvý odsek článku 12 by sa mal zachovať, pretože je tam motivácia pre inštitúcie poskytnúť priamy prístup k najširšiemu možnému počtu dokumentov. Avšak Účel rozšírenia tejto pôsobnosti e, spôsobí menší počet administratívnych záťaží pre inštitúcie. Budeme musieť tiež vyjasniť potrebu chrániť e, právnické osoby, e, pretože pojem právnej istoty sa často vzťahuje na istotu fyzických e, osôb a musíme sa pozrieť na všetky predpisy o prístupe k dokumentom v jednom právnom akte, ale um, zdieľame ten názor, že zatiaľ je to napísané dosť nejasne a mali by sme to napraviť. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo kolegyni Jiřine Ripelovej z Českého senátu a za ňou loď Bones zo snemovne Lordov. Dámy a pánové. Vážené dámy a páni, rada by som poďakovala za túto diskusiu a rada by som vás oboznámila aj so stanoviskom Českého senátu e, k tu preberanému e, návrhu revízie nariadenia o prístupe k dokumentom. Náš senát tento návrh prejednal 30. oktobra minulého roku a v uznesení síce privítal snahu Európskej komisie zvýšiť transparentnosť európskych inštitúcií, súčasne však podobne ako Európsky parlament aj národné parlamenty vyjadril názor, že tento návrh je oproti existujúcej úprave krokom späť, ktorý nezvýši legitimitu európskej administratívy ani posilní, a neposilní jej zodpovednosť voči verejnosti. Senát sa najmä domnieva, že definícia pojmu dokument, a už toto aj tak odznelo, tak ako je definovaný v návrhu, nedokáže zaistiť prístup verejnosti k dokumentom európskych inštitúcií v primeranej miere. Prístup k dokumentom za použitia tej, tejto definície by bol oproti existujúcej úprave sťažený a Senát ľutuje, že návrh neprináša žiadny posun k zlepšeniu prehľadnosti registra inštitúcií a ich vzájomného prepojenia. Toto uznesenie Senátu bolo zaslané Európskej komisii, tá nám poslala 6. januára tohto roku odpoveď. Obhajuje v nej navrhnutú definíciu pojmu dokument, kde nebolo úmyslom obmedziť e, počet dokumentov, na ktoré sa definícia vzťahuje, ale to, že vlastne dokument sa stáva dokument, keď bol autorom dotvorený a zaslaný externým alebo interným príjemcom. Rovnako komisia nás informovala, že chce vytvoriť spoločný portál prístupu e, k registrom dokumentov komisie a parlamentu. Na záver by som rada Európskej komisii poďakovala za dialog, ktorý vedie s národnými parlamentami a dúfam, že nariadenie o prístupe verejnosti k dokumentom bude prijatý v takej forme, že zvýši dôveru e, verejnosti v ich priamo volených zástupcov do európskych inštitúcií. Ďakujem. A teraz bude pokračovať Lord. Thank you uh, very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať eh, vášmu výboru aj Českému predsedníctvu za zorganizovanie tohto stretnutia, ktoré predstavuje um, možnosť eh, sa stretnú, pretože my, vlastne my sme tiež navrhli z strany snemovny lordov preskúmanie tohto nariadenia. Transparentnosť nie je len kľúčovým prvkom za bez, e, zapojenia euroobčanov, ale je veľmi dôležité aj z, pr, pr, pr- prospech zodpovednosti vlády za svoje konanie a verím to, že všetky národné parlamenty budú nasledovať úsilie Michaela Cashmana v zlepšení transparentnosti. Samozrejme, že sú určité ťažkosti s tým, ako e, vyrovnať e, transparentnosť voči iným otázkam, ako napríklad zabezpečenie súkromia jednotlivca a podobne. Podľa mňa nie je pochyb o tom, že režim, ktorý zabranil akýkoľvek súkromný konštruktívnym diskusiám, diskusiám e, bude škodlivý prospech e, alebo v záujme jednotlivých strán. Takže e, jednoducho rozhodujúci proces, by, ktorý by bol e, ako si utajený, by sa dostal do rôznych obskúrnych formulácií a v podstate neboli by ani žiadne záznamy o tom, ako to celé prebiehalo. Chcel by som teda pre, sa venovať trochu úlohe národných parlamentov a ich e, možnosti preskúmania veci na báze mojich vlastných skúseností z môjho výboru. My sme nedávno iniciovali um, preskúmanie európskej legislatívy a my sme zistili, že teda proces je relatívne otvorený pre tých, ktorí by chceli tento proces e, sledovať aj z hľadiska e, témy na diskusiu. A my sme si mysleli, že by bolo veľmi dôležité e, z, už vyriešiť tú, mýtu z toho, že komisia má právo že má právo z, niečo rušiť, naopak, že je to, je, je to právo e, z, navrhovať e, spolu s radou a s parlamentom. Takisto sme sa pozreli aj na úlohu národných parlamentov, e, akým spôsobom sa im zodpovedajú ich domáce vlády a je, myslím si, že je potrebne aktivnejšia úloha pri tvarovaní legislatívy predseda, iniciatíva predsedu Parosa, ktorá je namierená priamo národným parlamentom, je z našho pohľadu veľmi vítaná a v podstate tieto závery by sme mohli dostať do praxe tak, že by sme priamo reagovali na dokument do komisie, ktorý vydala minulý rok a v tejto odpovede by sme mohli zabezpečiť riadenie prístupu k dokumentom a lepšenie, šírenie alebo zverejňovanie dokumentov. Samozrejme, že uznávame, že je potrebné eh, určitým spôsobom v niektorých prípadoch obmedziť eh, prístup, ale tiež naliehame aj na väčšiu ochranu eh, práv jednotlivcov, ktoré sa navrhujú lepším spôsobom v navrhovanej legislatíve. A tiež sme za zabezpečenie určitého utajenia v prípadoch. Takže ale transparentnosť je základom eh, zodpovedávania sa vlád. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme hľadali tú dobrú rovnováhu medzi transparentnosť účasťou a ostatnými záujmami, ktoré sú v celom legislatívnom procese. Môže byť ťažké nájsť takúto rovnováhu, pretože rovnováha je rôzna vždy v rôznom kontexte. Môžem uvieť príklad, ak vláda eh, sa bráni voči určitým, eh, voči, voči právnym alebo v rámci právneho konania na súde, tak to sú tiež takéto prípady. A potom sú tu, ide potom o ďalšie dokumenty, ktoré budú nasledovať eh, z rady a myslím si, že je treba medzi nimi rozlišovať a je treba rozlišovať medzi národnými parlamentami a eh, Európskym parlamentom a aké majú oni práva na preskúmanie dokumentov a čo bude eh, všeobecný prístup. Tiež je treba urobiť jasný, jasné rozlíšenie medzi zverejňovaním alebo odhalovaním dokumentov, ktoré sú na schvalovanie. Tiež e, samozrejme, že um, dôverná, dôver informácie k určitým rokujúcim stranám, to tiež e, má svoj, svoj, svoje právo na utajenie. Takže ide tu o to rovnovážny prístupe. Ďakujem pekne, predsedajúci, ďakujem. Teraz by som dal slovo pánovi Mauriciovi Turkovi a potom bude nasledovať pán Kardio Techera. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať e, predsedovi výboru pre e, občianske slobody aj predstaviteľom Českého predsedníctva a parlamentu za túto schôdzu. Slova kolegu Kešmena a podpredsedničky komisie Wallstrom sú veľmi zaujímavé, pretože dokazujú, že vlastne sú tu isté snahy o zmeny vzhľadom na nedávnu minulosť, ale napriek tomu sú to veci, ktoré ešte nie sú úplne prístupné a disponibilné pre občanov a dokonca ani pre samotných poslancov. Britskí kolegovia sa Britský kolega sa nazdáva, že v prácach Európskeho parlamentu všetky dokumenty, predovšetkým legislatívne dokumenty, e, sú k dispozícii poslancom. Ale bohužiaľ nie je to vždy tak. Naozaj to celkom tak pravda nie je, alebo to pravda nebola ešte pred niekoľkými mesiacmi. E, chcel by som spomenúť Švédske kráľovstvo, e, ktoré má sprevádzalo počas môjho pobytu na súdnom dvore e, v Luxemburgu a ohľadne teda tých e, prístupu k dokumentom, k súdnym rozhodnutiam a stanoviskám. E, ja chcem poďakovať za to, že som bol obyčajný skromný poslanec a napriek tomu som mal prístup k tým dokumentom ale bolo treba všetko toto, aby vlastne e, poslanci mali prístup k e, týmto právnym stanoviskám komisie. Podľa e, súdneho dvora všetkých 13 sudcov jednomyselne odmietlo stanovisko právnej služby komisie a rady a tieto organizmy e, potom vlastne kontaktovali môjho advokáda a môj advokát pripomenul, čo je napísané v nariadeniach a v predpisoch. A dnes tu máme predpisy o prístupe e, k dokumentom, ktoré sú často veľmi neprístupné. Preto by bolo potrebné opraviť chyby, ku ktorým došlo pri interpretácii tohto dokumentu, predovšetkým v posledných rokoch. E, konkrétne tu ide o interpretáciu, e, ktorá zavádza niektoré nové prvky, ktoré tieto prvky zavádzali. Dnes je jasné, že dnes to, čo pán e, Solana považuje za dôveryhodné alebo veľmi e, dôverné alebo veľmi dôverné v jeho, v jeho úrade potom 27 e, členov rady sa toho dožadujú takže čo je dôležité, je, že to, čo sa deje v úrade pána Solanu, aby to už nebolo dôverné a aby to bolo otvorené iniciatíve parlamentov, aby to bolo k dispozícii poslancov. A e, to, čo je dôležité, aby sa zaviedlo do európskych inštitúcií, je skutočná demokratická kontrola. V každej krajine máte parlamentný výbor, ktorý E, môže takisto e, mať prístup aj k informáciám tajných služieb a k tajným dokumentom. Parlament to robiť nemôže, Európsky parlament to nemôže, ak mu takéto dokumenty e, odmietnú poskytnúť, tak dokonca sa musí Európsky parlament ospravedlniť, pokiaľ ide o toto nové nariadenie a predpisy. Chcem poďakovať pánovi Kešmenovi, ktorý skutočne sa veľmi E, venuje za posledných 10 rokov tejto problematike a ja si myslím, že do definície dokumentu treba takisto pridať pojem informácie, tak ako je to v Spojených štátoch. Rovnako si myslím, že je dôležité pridať jednu klauzulu, že oneskorenie alebo e, chyby inštitúcií by mali byť e, sankcionované publikáciou týchto dokumentov. Toto by malo sa vzťahovať na všetky dokumenty a nielen na legislatívne dokumenty. Viete, že tu máme veľmi široké pole komitológie, čo je samozrejme veľmi dôležité, aj keď túto oblasť e, komitológie a dohôd v, v, prvej, v prvom čítaní a trilógie, že toto všetko je veľmi dôležité. Všetko to musí byť kompletne transparentné, otvorené a rovnako tu treba aj multilingvizmus, ako je to ošetrené v zmluvách. Tie registre musia byť e, kompletné v poslednom volebnom období. Tá predchádzajúca komisia všetky aktivity predsedu komisie, všetko to bolo na internete aj keď je to dnes na internete, takmer k tomu nemáme prístup a je to ťažko nájsť. A preto je potrebné aj obmedziť výnimky napríklad. E, hovoriť o dôvernosti e, právnych stanovísk a takisto aj veta členských štátov, pokiaľ ide o niektoré dokumenty, ktoré boli vypracované E, pri aplikácii európskych a, a implementácii európskych zákonov. Áno, pán predseda, musím vás zastaviť, hovorí predsedajúci. Takže na záver, pokračuje pán poslanec, by som povedal, že národné delegácie na rade, možno, že o tom budeme mať možnosť hovoriť počas budúceho stretnutia. Jediná žiadosť, ktorú chceme adresovať predsedníctvu, je že či na to, aby sme poznali pozície národných delegácií, sa musíme obracať na súdny dvor v Luxemburgu, alebo či môžeme nájsť nejaký modus operandi aj na politickej úrovni. Ďakujem. Pán Mauricio Turkos, eh, poslanecké snemovne. A teraz pán Arkadio Díaz de Fera eh, z Španielského senátu. Gracias, señor Ďakujem, ďakujem vážený pán predseda, dobrý deň. Verejná moc musí e, rešpektovať rovnosť individu a skupín a pre, jednoducho treba pre všetky e, prekážky e, prekonávať vo všetkých oblastiach ekonomického a sociálneho života. Článok 2 Španielskej ústavy z roku 78 takisto obsahuje isté ustanovenia, ktoré sa inšpirovali Nemeckou a Talianskou ústavou, ale je utopickým cieľom brať permanentne do úvahy, že podstatou tejto debaty je permanentná práca a permanentné prenasledovanie cieľov rovnosti, cieľov rovnosti všetkých ľudských bytostí a ich štatútu, ktorí sú slobodní, rovní a majú mať právo prístupu k dokumentom. E, názov tohto zasadnutia je hodnotenie. Ja som si so záujmom vypočul pána Kešmena, pani Wallstrom, vypočul som si vášeň, s ktorou nám e, oni e, tieto perspektívy e, zdieľovali a túžbu potom, aby sa občania stali skutočne rovní a toto sedem, hodnotenie 7 rokov. Mňa osobne zaujalo, že predovšetkým akadémia nejaké E, nátlakové skupiny sa najviac zaujímali o tieto témy. Ja by som sa chcel spýtať, aké percento občanov v relatívnych číslach sa o tieto záležitosti zaujímalo, lebo pán Kešme, niekedy mám pocit, že tu je skutočne ten Don Quixote je v zákonoch a že bežný život to je ten Sancho Pansa. A ja viem, že fyzicky sa podobám na Sancha Pansu, ale treba, Sancho Pansa to má v hlave jasné, ale teda Don Quixote má vlastne dohliadať a Sancho Panza má dohliadať na Dona Quixota, ako sa tie zákony Quixotové aplikujú v bežnom živote. Inak to je len retorika, literatúra síce pekná, ale nie reálne právo každodenného života. A práve preto e, sa pýtam, či by nebolo dobré zaujať taký proaktívny postoj, kde by sme zaviedli vzdelávanie ohľadne práva povinnosti občanov, pretože ak všetci občania v tomto, pri tomto štatúte rovn, rovných občanov nemá informácie o práve a nemá cesty na to, aby si to právo uplatňovalo, tak to je niečo čiste retorické a nereálne. Takže mali by sme sa zamyslieť nad existenciou existenciou alebo založením nejakých občianských škôl, ktoré by občanov vzdelávali. Ďalej tu máme rôzne požiadavky, o ktorých v Európskej únii často debatujeme a mali by sme to aplikovať aj v našich vlastných krajinách. To mi prípada naozaj re- relevantné. Druhá otázka. Máme skúsenosti, kde poslanci majú prístup k informáciám, ku ktorým nemajú prístup ostatní občania. A kolegyňa e, z e, španielského kongresu mi povedala, že teda sú tu aj oficiálne tajom, e, tajomstva. Ale napriek tomu sú skupiny v Španielsku, ktoré majú právo prístupu k tým informáciám, ku ktorým nemajú prístup ostatní občania, ale napriek tomu majú prístup k istým informáciám. Napríklad, ak nejaká informácia o nejakom konfidentovi alebo boji proti krim, organizovanému zločinu, kde nik, nikoho nezaujímajú konkrétne mená, ale predsa len tu má existovať právo na tú faktickú informovanosť. Takže mala by tu existovať istá permeabilita medzi povinnosťami a právami. Tretia otázka sa týka kolízie práva my pracujeme so základným právom a prístupom, ale existuje ďalšie základné právo a to je ochrana údajov e, osobných, obchodných, bezpečnostných. Keď e, sa, je tu kolízia medzi dvoma základnými právami, tak treba vždy brať e, ohľad na ten dôvernejší záujem alebo väčší záujem. A potom v takomto prípade treba v konkrétnej situácii zvažovať e, váhu týchto dokumentov a tam treba vychádzať z praxe, nie z rétoriky. A teraz ešte pán predseda. Myslím si, že my musíme permanentne brať do úvahy Dona Kichota a permanentne by sme mali takisto mať na zreteli tú, ten každodenný praktický život Sanča Pansu pretože inak bude veľký rozdiel medzi tým, čo hovorí Európska únia a tým, čo sa deje e, v členských štátoch. To je všetko, vážený pán predseda, ďakujem. E, ďakujem. A následuje Genoveva Grabovská z Európska parlamentu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chcę... Ďakujem, vážený pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Najskôr chcem poďakovať Českému predsedníctvu a e, komisii e, výboru LIBE, E, za túto možnosť stretnúť sa a hovoriť o týchto veciach, o týchto zásadných témach. Všetci vieme, o čom tu hovoríme v každodennom živote v parlamente, či už v národnom alebo európskom parlamente sa s tým stretávame. Je to problematika prístupu k dokumentom a informáciám a to je predmetom dlhodobej debaty. Prvá otázka. Môžeme mať istú rovnosť medzi prístupom k dokumentom a prístupom k informáciám v širokom zmysle slova? Lebo informácia to je niečo oveľa širšie ako prístup k dokumentom. E, myslím si, že nemôžeme zabúdať a nemôžeme e, e dávať znamienko rovnosti medzi tieto dva pojmy. A zároveň prístup k dokumentom, predovšetkým e, v národných parlamentoch, to je a zo strany národných parlamentov, to je niečo, čo musí sa rozšíriť od okamihu, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, e, kde je teda na to špeciálny e, e, dodatok. A takisto aj zo strany parlamentov, pokiaľ ide o prístup k dokumentom Európskej komisie. Takže E, Európsky parlament by chcel e, e, garancie, že tento prístup k dokumentom nebude len právo, ale to bude povinnosť reagovať na dokumenty, na najdôležitejšie dokumenty, prijaté alebo zaslané Európskou komisiou a radou do Európskeho parlamentu. A ešte by som vás chcela upozorniť na ďalší aspekt to je informácia našich e, občanov. Pred niekoľkými dňami som dokončila správu o úlohy obča, e, spoločnosti v dialógu s občanom a tam je informovanosť kľúčovým problémom a to je zároveň prekážka v komunikácii medzi úniou a občanmi. Je tu istý nedostatok informácií a my by sme ho mali zaplniť. Nie len Európsky parlament musí túto situáciu zlepšovať, ale aj národné parlamenty. Je potrebné pracovať v súlade tak, aby e, e, vlastne tieto informácie, ktoré sú tu vytvárané, sa dostávali až k našim občanom. Nie len prostredníctvom Európskeho parlamentu, ale aj prostredníctvom národných parlamentov. Tu je naša úloha obrovská. A pripomínam Európskej komisii, že je potrebné aplikovať čo najmodernejšie multimediálne techniky tak, aby naši občania mali skutočne ľahký prístup prostredníctvom portálov, elektronických portálov na na internete pristúpiť k informáciám. V takomto kontexte nám nikto nebude môž e, vyčítať nedostatok prístupu k informáciám. Dajme teda našim spoluobčanom šancu prístupu k informáciám. Ďakujem a poprosím ďalších účastníkov diskusie, aby sa e, pridržiavali toho trojminútového časového limitu. A pani Teresa Moraes Semento z Portugalu Obrigada, senhor presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať za túto príležitosť, že som sa mohla zúčastniť tejto debaty. Milí kolegovia, ja mám dve konkrétne otázky, ktoré sa týkajú e, práva prístupu k dokumentom. E, ustanovenie 16 hovorí explicitne, že toto nariadenie neobmedzuje právo prístupu k dokumentom štát, členských štátov, vyšetrovacích orgánov a súdov a samozrejme aj okrem e, samotných adresát tohto nariadenia. V tomto prípade sa tu hovorí, že takisto adresátmi sú všetci občania, či už fyzické alebo kolektívne právnické osoby či už v členských štátoch, alebo aj, aj mimo členských štátov. Moja otázka, musím povedať, že už sa tu o nej hovorili, že aj poslanci môžu mať prístup k dokumentom, ale ja mám takú trošku inú kategóriu e, občanov a to sú novinári. Myslím si, že táto otázka je otázkou, ktorá e, je aktuálna vo všetkých krajinách. Vieme, že novinári E, sa dožadujú vzhľadom na svoju vlastnú e, funkciu informovať občanov, tak sa neustále dožadujú dokumentov a chcú mať rôzne privilégia a väčšie ako sú bežné práva občanov. A chcem sa spýtať, že či aj, že či aj novinárov treba e, vlastne medzi tých politikov a občanov začleniť. Moja druhá otázka sa týka opätovného využívania dokumentov. Portugalsko transponuje e, smernicu ohľadne tejto tematiky z roku 2003 a táto smernica e, hovorí konkrétne o e, opätovnom využívaní týchto dokumentov. To znamená, že prístup k týmto dokumentom umožní na základe žiadosti keďže nie je potrebné zdôvodnenie tejto žiadosti, ale bude možné potom, aby občania alebo teda ľudia, ktorí si požiadajú osoby právnické alebo fyzické, keď požiadajú takúto, e, o takúto informáciu, aby ju využili na niečo iné? Ďakujem za otázku a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi zo švedského parlamentu, pán Morgan Johansson a potom Marko Kapatio z Európskeho parlamentu. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ako ste povedali, moje meno je Morgan Johansson a som členskom, členom Švedského parlamentu, výboru pre ústavnoprávne záležitosti. Pred deviatimi rokmi som pracoval ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti, ktoré sa vtedy podielalo na rokovaniach o uh, pôvodnej verzii e, zákona o prístupu k dokumentom, ktorý potom bol e, prijatý počas švedského predsedníctva. Myslím si, že rozhodnutie prijaté v roku 2001 bolo prelomovým e, pre Európsku úniu v týchto otázkach. Komisia teraz urobila prehľad e, tohto nariadenia a predložila návrh určitých zmien a v tom návrhu sú zmeny, ktoré sú dobré, ktoré sú dobre odôvodnené a ktoré zlepšujú transparentnosť. Avšak e, celkový dojem e, z návrhu sa dá považovať za určitý krok späť pre transparentnosť. A sú to tri takéto aspekty ktoré by som chcel spomenúť bez zachádzania do nejakých podrobností. Poprvé, definícia verejného dokumentu bola zúžená. E, menej dokumentov bude definovaných ako verejný dokument. Po druhé, výnimka niektorých kategórií dokumentov bola rozšírená, takže menej dokumentov bude spadať do toho právneho rámca nariadenia. A po tretie, návrh že niekde e, bude prístup k dokumentom preverovaný, či je v súlade s ochranou osobných údajov, to je tiež určitým krokom späť. E, spomínal to aj ombudsman Európskej únie a e, takýto, takáto zmena by znamenala prístup k menej dokumentov a takisto povedal, že to nadnáša zásadné otázky o e, angažovanosti Európskej únie k otvorenosti a transparentnosti. Vo Švedsku Máme tu skúsenosť, že to nariadenie za posledné roky fungovalo veľmi dobre a nemali by sme opravovať niečo, čo nie je pokazené. Ak by sme mali urobiť zmeny, tak tieto zmeny musia zvýšiť transparentnosť, e, zvýšiť otvorenosť a nie naopak. Avšak veľmi vítam prezentáciu komisárky pani Wallström, pretože aj keď bráni návrh, v konečnom dôsledku mal som pocit, že povedala, že je tu určitá otvorenosť zmena v týchto aspektoch a v konkrétnych bodoch, ktoré som spomenul. A myslím si, že to bolo veľmi konštruktívne a dúfam, že pani Wallström uh, dosiahnete spoločnú pozíciu s parlamentom v týchto aspektoch, e, takú, ktorá uspokojí aj ombudsmana. Viem, že pán Cashman pracoval na týchto otázkach v tomto procese e, už po 10 rokov. Je tu dobrý prístup, konštruktívny a dúfam, že tieto veci sa teda budú môcť medzi nami doriešiť. Je to tiež dôležité aj zo širšieho pohľadu. Európska únia má problém s legitimnosťou. Naši občania nemajú pocit, že sú nejak veľmi blízko Únii. O pár mesiacov budeme mať voľby do Európskeho parlamentu a opäť je tu riziko veľmi nízkej účasti. Len 40 by vo Švedsku sa zúčastnilo týchto volie podľa nedávneho prieskumu a myslím si, že to je podobné vo všetkých súčasných členských štátoch. Musíme robiť všetko, čo môžeme, aby sme e, premostili túto medzeru medzi občanmi EÚ a Európskou úniou na e, oboch stranách. Čiže väčšia transparentnosť a otvorenosť je jedným spôsobom, zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Ďakujem pekne. A pán Marko Kapatio z Európskeho parlamentu a za ním bude nasledovať pán Saši z Fínskeho parlamentu. Cidente. E... Ďakujem, pán predseda. Rád by som zdôraznil jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ak prístup k dokumentom je službou, ktorú poskytujeme občanom, tak keď my hovoríme o legislatívnom procese, to znamená e, nejaký celok alebo súbor rozhodnutí ohľadne nejakého právneho aktu, tak tam potom zo služby musíme prejsť na povinnosť. A táto povinnosť je absolútna. Tento dokument, povinnosť publikovať je e, vlastne e, z, požadovaná. Všetká legislatíva, všetky rozhodnutia musí byť, musia byť publikované. E, tieto informácie, dokumenty, ako aj informácie v širšom slova zmysle, ktoré sa týkajú legislatívneho procesu, by mali byť verejné alebo zverejnené a z tohto hľadiska v návrhu komisie je potrebné, aby e, si uvedomili dôsledky e, tohto výnosu Turko. Dnes rada sa vôbec neinšpiruje týmto výnosom o povinnosti publikovať, o zverejňovaní a, men, a o pozíciách rozličných národných delegácií. Rada mena jednotlivých delegácií a ich postoje skrýva. A tieto návrhy, ktoré boli pripravené pred e, rozsudkom Turko, e, tak tam sa hovorí plne o článku 255 zmluvy. Pokiaľ ide o spôsoby, služby, ktoré vlastne dávajú tieto informácie k dispozícii, je pravdou. Komisia má pravdu z právneho hľadiska alebo legislatívneho hľadiska sa to dá robiť a dokonca aj Európsky parlament minulý týždeň prijal správu, ktorej autorom som bol ja my sme zaviazaní publikovať postoje e, pri hlasovaní všetkých poslancov. A to by sa malo, a to sa aplikuje aj na výbory, aj na plenárky. E, zákon by bol možno užitočný na prekonanie byrokratických e, prekážok, ale e, ak tu vznikne povinnosť publikovať informácie administratíva sa už nebude môcť uzatvárať, či už je to parlamentná eh, administratíva, administratíva rady alebo komisie, už nebude môcť argumentovať technickými ťažkosťami v úvodzovkách. My musíme trvať na tom, že informácie e, by eh, mali byť dávané k dispozícii, dispozícii tak, aby nestiažovali prístup niektorým skupinám občanov, ako napríklad slepým alebo nejakým iným postihnutým. Takže treba nájsť aj také spôsoby, aby aj títo občania mali prístup k informáciám. Ďakujem a slovo pán Sasi z Fínskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Fínsky parlament tiež má e, určité pochybnosti ohľadne navrhovanej zmeny v nariadení a máme pocit, že verný prístup k dokumentom funguje e, dosť dobre od zavedenia e, tej, tohto predpisu v roku 2001. Súdny dvor podporil túto líniu transparentnosti a mali by sme rešpektovať judikatúru súdneho dvora v plnej miere. Pán Kašman bol veľmi aktívny, sledoval to, aby to išlo správnym smerom a jeho úloha bola veľmi kľúčová. Avšak chcel by som položiť dve otázky. Poprvé, e, čo sa týka e, konceptu dokumentov, e, nepochopil som celkom obavy pani Wallström. Mohli by ste jasnejšie popísať, že aké problémy komisia, respektíve orgány únie majú, ak majú reagovať na požiadavky e, týkajúce sa dokumentov. Čiže ak je žiadosť, vydáte ten dokument a ak nie, tak musíte to odovodniť. A samozrejme, že niektoré administratívne, že s tým vzniká administratívna záťaž, ale myslím si, že to je vždy cena pri transparentnosti. Ak e, bola diskusia, myslím si, že nie je nejaký, nejaký spoločný názor, že je tu problém s touto koncepciou. A napríklad Hovorili ste o odporúčaní Európskeho ombudsmana ohľadne obmedzovania dokumentov, ale nemohli by sme to urobiť tak, že všetky dokumenty by zaregistrovali a pokiaľ dojde k chybám, tak uh, sa bude dať vystupovať ten dokument. Čiže keď sa ten dokument urobí, zaregistruje sa, bude to veľmi jasný systém. Takže mohli by ste jasnejšie povedať, že prečo uh, sa vám tento systém momentálne nezdá vhodný. Druhá otázka je na pána Kešmena. A čo sa týka dokumentov členských štátov, e, ktoré nie sú ako členovia rady, vo vašom návrhu dávate právo veta členským štátom, aby nevydávali tie dokumenty. A Európska únia nemala by sa snažiť o jednotu pri implementácii pravidiel, transparentnosti a ak toto právo veta nie je akceptované, neznamenalo by to, že by sme boli na ceste k väčšej e, transparentnosti v celej únii. Nebol by toto správny vývoj do budúcnosti? Ďakujem. A následuje pán Montenegro a prosím len dve minúty, pretože e, chceme si ešte vypočuť e, reakciu. E, pána vicepremiera Vondru a on o 10 minút musí odísť. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia, iba veľmi stručne. Chcem povedať, aký je náš názor k tejto diskusii. Transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ je základným bodom našej európskej konštrukcie a občianstva a slobôd pohybu je to takisto základ nášho demokratického fungovania a vlastne súčasťou toho je aj prístup k dokumentom, ku všetkým e, dokumentom. To je podstatou vlastnej demokratickej legitimity. Neexistuje občianstvo, ak neexistuje verejný prístup e, k rozhodnutiam a k dokumentom. Je dôležité zvážiť takisto aj isté limity prístupu E, keď prichádzajú do úvahu iné záujmy, bezpečnostné, klasifikované dokumenty alebo tajné dokumenty alebo citlivé dokumenty, tak ako to tu už bolo spomenuté. My v Portugalsku máme e, takýto klasifikovaný prístup dokumentov a funguje veľmi dom. Máme komisiu, ktorá pracuje popri Národnom parlamente, a tí robia také prvé triedenie dokumentov a žiadosti prístupu k dokumentom zo strany občanov alebo aj verejných inštitúcií, ktoré eventuálne môžu mať pochybnosti k niektorým e, dokumentom. Musím povedať, že 95 žiadostí je vybavených. To znamená, že iba veľmi málo z toho čo je administratívna dokumentácia, je neprístupné občanom a teda nie je dané na verejné pohodnotenie, vyhodnotenie, čo potom napomáha aj samozrejme pochopeniu týchto dokumentov. Ja si myslím, že aj v Únii by sme sa mohli zamyslieť takisto nad nejakou formou, ako e, zabrániť konfliktom, ktoré môžu vznikať v prístupe E, k informáciám tak zo strany poslancov, ako aj občanov. Myslím si, že to by bolo veľmi dôležité z hľadiska participatívnej demokracie, lebo to by posilnilo prepojenie medzi zástupcami a zastupovanými, čo je naša veľká úloha. A my musíme skutočne podporovať občianskú účasť a proces rozvíjania sa občianstva. Ďakujem a teraz je čas na reakcie a odpovede a dávam slovo uh, vicepremiérovi uh, Sašovi Vondrovi. Oh, I think very... Ďakujem. V prvom rade ďakujem aj Ludiekovi Sevcigovi za ujatie sa iniciatívy na začiatku nášho predsedníctva. Chcel by som poďakovať Margot Wolfström a Michaelovi Cashmanovi za to, že usilovne na tom pracovali, aby sa naozaj zanalizoval ten problém. Myslím si, že všetci chápeme ehm, želanie v predvečer volieb do Európskeho parlamentu uh, pozrieť sa na tieto veľmi dôležité otázky transparentnosti a otvorenosti, aby sa budovalo povedomie ľudí. Je to otázka politickej povahy. A myslím si, že väčšinou tu boli pripomienky, niekoľko e, otázok. No, čo sa týka prípadu Turko, tam môžeme tvrdiť, že rada od júla 2008 po eh, rozsudku Európskeho súdneho dvora prijala všetky potrebné opatrenia. Samozrejme, niekedy bol odmietnutý prístup, pretože dokumenty boli veľmi citlivé povahy, ale myslím, že vo všeobecnosti rada konala Nož, ďakujem za túto diskusiu, za túto rozpravu, je to dôležité. Myslím, že všetci musíme to zhrnúť eh, že rozpráva v Európskom parlamente bude pokračovať. Tešíme sa na finálnu správu, ktorá by sa mala integrovať vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a domác a vnútro. Myslím, že my by sme to mali finalizovať niekedy v polovici februára a bolo by to vhodné mať na pamäti aj existujúci e, režim prístupu, ktorý sa uplatňuje v Európskom parlamente, v Rade, ako aj v Európskej komisii. Tento režim je charakterizovaný určitými zásadnými vlastnosťami, ktoré sú dôležité. Poprvé, je to existencia všeobecného nepodmieneného práva na prístup. Po druhé, veľmi široká definícia e, pojmu dokument. Po tretie, povinnosť pre inštitúciu, aby preskúmala, samozrejme od prípadu k prípadu, dokumenty požadované verejnosťou na základe testu škodlivosti, čiže uh, je to analýza potenciálnej škody, e, ktorú by spôsobilo zverejnenie dokumentu. No a po štvrté, existencia administratívnych alebo právnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam inštitúcií, ktoré odmietnú prístup k niektorým dokumentom No a na tomto pozadí by bolo spravodlivé povedať, že súčasné nariadenie 1049 je dôležitým politickým aký, ktorý by sme nemali e, riskovať, pretože je to dobré a funguje to. Na druhej strane e, našim spoločným cieľom musí byť konsolidácia tohto, čo sme už dosiahli, e, pričom musíme zachovať správnu rovnováhu rovnováhu medzi právami verejnosti na prístup na jednej strane a ochranou niektorých verejných a súkromných záujmov na druhej strane. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, eh, Saša, a prajem eh, šťastný let a šťastné pristatie. A teraz eh, udelujem slovo podpredsedničke komisie Margot Wallström. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem za tieto zaujímavé a relevantné príspevky do diskusie. Ja sa vrátim k tomu, čo som povedala na začiatku a myslím, že ste súhlasili s tým celkovým hodnotením 1049, ktorá nám slúžila za týchto 7 rokov veľmi dobre. A to je tiež dôvod, prečo sme sa e, rozhodli urobiť takú novelu, aby sme to technicky vylepšili, napríklad aby sme zohľadnili technologický rozvoj. No a pozreli sme sa na to, ako to zosúladí s nedávnou judikatúrou, aby sme dali aj väčšiu jasnosť do veci. Táto diskusia tiež odzrkadľuje tie niekedy kontrastné záujmy, ktoré máme napríklad Eh, je tu ambícia obsiahnuť maximum, pretože opäť je to o prístupe verejnosti k informáciám. A samozrejme chceme obsiahnuť maximum, chceme, aby aj verejnosť to využívala, pretože doteraz, a tým odpovedám na jednu z tých otázok, myslím, že to bol pán Satiny, ktorý ju položil, eh, koľko a ako hovorí štatistika, ako verejnosť využíva toto právo. Musím povedať, že viac ako 70 žiadostí prichádzajú od, tak povediac, um, tej skupiny, ktorá sa zaoberá európskymi záležitostiami. Čiže len nejakých e, menej než 30 sú žiadosti z verejnosti vo všeobecnosti a dokonca ani novinári zdá sa, že to veľmi intenzívne nevyužívajú a ten náraz, ktorý sme zaznamenali, je z akademickej obce. Takže musíme urobiť o mnoho viac a samozrejme chceme, aby to čo najširšie pokrývalo um, tieto veci. A na druhej strane je potrebná právna jasnosť, pretože niekedy um, je na pomoc byť veľmi vágny, Ehm, no ale môže to viesť k tomu, že nedostaneme žiadne informácie, len dostaneme strašne veľa papierov. Niekedy naozaj treba byť veľmi jednoznačný, treba presne povedať, že čo chcete a na čo máte právo, aký prístup. Pretože čím vágnejšie to je, o to viac eh, Mm, budú si môcť inštitúcie samé zvažovať, čo považujú za dokument. A to je problémom aj dnes. Ak sa to prenechá na inštitúcie, aby rozhodovali, že toto je dokument a tamto nie, čím vágnejšie to je, o to svojvoľnejšie funguje ten systém. No a to je samozrejme zabudovaný problém vo všetkom tomto. A znamená to, že ak je možné dať väčšiu jasnosť, treba to urobiť. Znamená to tiež, že otvorenosť, na spoločný záujem o väčšiu otvorenosť a transparentnosť a prístup niekedy tiež má eh, určitý konflikt s ochranou eh, súkromia, niekedy tie informácie budú musieť byť eh, doverné aj v budúcnosti, alebo možno tu vôbec nie je potom priestor na zamyslenie sa pre politické orgány alebo inštitúcie. Ak to definujete takýmto spôsobom, tak v konečnom dôsledku poslanci nebudú mať absolútne žiadny priestor na zamyslenie, na rokovanie o určitých otázkach. A to tiež demokracii nepomôže. Vieme, že toto je dynamika našich inštitúcií a preto napríklad vo švedskom systéme, ktorý sa považuje za jeden asi z najotvorenejších a z najtransparentnejších, tam sa dokument definuje ako pracovný dokument a vtedy to znamená, že nie je prístupný verejnosti a je niekoľko e, výnimiek aj vo švedskom systéme. No a to je na to, aby ten systém vôbec mohol fungovať a preto sme sa pozerali aj na tie definície. A naozaj odmietam myšlienku toho, že by sme mali menší prístup k dokumentom. My to chceme otvoriť a to musí byť východisko aj komisie. Takže my samozrejme si vôbec nemyslíme, že by to malo znížiť prístup k dokumentom práve naopak. Keď budeme mať širokú definíciu toho, kto e, by mohol mať prístup e, a nielen občania EÚ, pretože dnes e, sa to nedá definovať, lebo môžete si vybrať e, cez počítač, nemáte šancu preveriť si, že na čo to tá osoba použije alebo odkiaľ tá osoba je, takže treba to prispôsobiť e, novým technologickým situáciám a to je aj na, potrebné aj na modernizáciu legislatívy z tohto pohľadu. Ale ako správne povedal Morgan Johansson, ja som tiež videla mnoho zaujímavých vecí, ako to sformulovať, aby to bolo ešte jasnejšie čo vlastne chceme dosiahnuť. Aby nebol menší prístup k dokumentom, ale aby bola väčšia právna jasnosť, aby sme si to mohli dobre definovať. A samozrejme, komisia tam bude otvorená a myslím, že tá rozpráva už ukázala, že je tu mnoho dobrých vecí, ktoré z toho vyšli. A ako by sa teda ten proces odteraz dal eh, vnímať. E, to je vlastne o tom, aby to všetko bolo v jednom právnom akte, aby nebolo v jednom uh, toto a toto a v inom toto alebo toto. No a zároveň, keďže počujem tie ambície a viem, že je to veľmi veľká ambícia pána Cashmana, nemôžeme dať všetko do 1049 musíme si uvedomiť, čo, na čo by sme mali toto konkrétne nariadenie využiť. A potom okrem toho prichádzajú všetky tie ostatné úsilia a napríklad registre. Áno, máme veľmi jasný systém registrácie všetkého v komisii, ale napríklad to nie je prípad Európskeho parlamentu alebo iných inštitúcií a to znamená, že nie je nejaký jednoduchý spôsob riešiť to musíme e, zabezpečiť, aby sa aj toto zosúladilo a snáď jedného dňa to budeme mať harmonizované a zabezpečíme, že sa to bude aplikovať implementovať rovnakým spôsobom. No a to je napríklad prostredstvom tých medziinstitucionálnych dohôd. No a v niektorých prípadoch niektorí žiadali o širšiu pôsobnosť, to znamená, že ak legislatíva nepokrýva rovnaké veci, tak nie je efektívna. Nedá sa povedať, že uh, pôsobnosť by mala byť, sa mala siahovať aj na archívy a tak ďalej. Lisabonská zmluva veci zlepší, pretože všetky orgány budú obsiahnuté 1049, čiže sa to otvorí, budeme musieť urobiť tie zmeny, ak jedného dňa bude ratifikovaná Lisabonská zmluva, ale toto je dôležité mať na pamäti, pretože aj to nám pomôže a rozšíri to pôsobnosť Pán Kapato, myslím, že nie je to služba pre občanov. Ja to vidím ako právo občanov mať prístup k dokumentom, je to veľmi dôležité, ale samozrejme v praxi to znamená, že musíme byť pragmatickí aj v komisii. Ak to znamená, že vzhľadom na počet právnických firiem alebo lobbystov mm, mm, povieme, že požiadame komisiu aby eh, v prebiehajúcom konaní vydala daný dokument, eh, tak eh, budeme naozaj musieť investovať veľa pracovného času do toho, že preveríme tisíce strán, ktorý v končnom zadku nebude dokumentu, ktorý v končnom sadku nebude prístupný, alebo sa budú musieť niekde vymazávať mena v niektorých dokumentoch. Čiže aby sme mali právnu jasnosť, je lepšie povedať, že uh, Konečný dôsledok bude úplne rovnaký. Právna jasnosť vychádza z toho, že povieme, žiadne prebiehajúce konania sa, alebo šetrenia sa neakceptujú, ale keď sa príjme to rozhodnutie, tak samozrejme budete mať prístup k tým dokumentom. A pre nás je to veľký rozdiel, pretože to znamená, že môžeme tie zdroje využiť na to, aby sme aktívne to e, šírili tie dokumenty a aby sme neplitvali peniaze daných poplatníkov. Konečný dôsledok neznamená, že nebudete mať prístup k dokumentom. Končný výsledok je rovnaký a takto fungoval ten systém doteraz. Čiže mm, toto boli niektoré veci, ku ktorým som sa mohla vyjadriť a chcela som zdôrazniť, že zdieľame rovnaké záujmy, chceme zlepšiť prístup k dokumentom. Myslím, že všetci máme svoju vlastnú zodpovednosť pozrieť sa na to, čo môžeme urobiť, e, ako môžeme zlepšiť e, nariadenia, aby boli, a nariadenia by bolo modernizované, aby sa zohľadnila judikatúra. To sme urobili. Napríklad v prípade Turko a v ďalších prípadoch Čiže nariadenie to teraz už obsahuje a musíme to implementovať a musíme sledovať e, judikatúru. Takže ďakujem vám za vaše príspevky a som si istá, že naďalej budeme e, viesť takúto diskusiu o tom, ako zlepšiť prístup k dokumentom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani podpredsednička komisie. A napokon dávam slovo poslednému rečníkovi Michaelovi Cashmanovi. Thank you, Chairman. Uh, I'll be very brief. Ďakujem, pán predseda, ja budem veľmi stručný. Veľmi zaujímavé bolo vypočuť si pani predsedničku komisie v Wallström, pretože každý z nás môže počúvať eh, diskusiu a odniesť si z toho to, čo chce počuť. Eh, a ja som počul niečo iné. Ja som počul, že boli určité obavy, že návrh komisie je krokom späť. A boli aj určité eh, od, od, aj, aj takéto pripomienky zo strany niektorých e, zástupcov národných parlamentov, ktorí sú tu dnes pritomní. Ale som si istý, že chceme budovať na sedemročných skúsenostiach, zariadenia, ktoré už máme, ale keď sa tejto otázke venujem, tak ako aj pani e, komisárka ešte dlhšie sa tejto téme venuje, ja som sa k tomuto dostal v podstate z pohľadu policajta E, alebo z perspektívy policajta a zákon má byť formulovaný a ja sa musím na to pozrieť, akým spôsobom sa tento zákon dá zneužiť. A preto tie odporúčania, ktoré ja som navrhol, boli smerované k tomu, aby sa zabránilo potenciálnemu zneužitiu a ja vidím, že existuje v novej definícii dokumentu potenciálne zneužitie. Je to veľmi jednoduché. Keď nevyšlem alebo e, ho neuložím, tak sa ten dokument nestáva sa ešte dokumentom, ale takýto dokument legislatívnom procese môže mať výrazný účinok. Som rád, že komisia, komisia so mnou nesúhlasí, to znamená, že bude mať určite veľmi intenzívne a produktívne rozhovory. Um, tiež Viem, že podporujem tú myšlienku zabezpečiť rovnováhu e, prístupu a konfliktu záujmov. Myslím si, že presne o čom tom sme ho, sa diskutovalo na začiatku v roku 1999 2001. Presne tak, o tom sa tiež diskutovalo, ale musíme diskutovať o tom, že kam sa môžeme posunúť ďalej. A tie, samozrejme, že keď e, sú, prebiehajú nejaké vyšetrovanie alebo nejaké šetrenie, tak tie dokumenty zatiaľ majú byť e, neprístupné, ale ako náhle sa to skončí, musia byť dispozícii, pretože my chceme budeme mať dobrú správu veci verejných a dobré inštitúcie. Ehm. Chcel by som tiež eh, povedať, že bol tu argument, že právne dokumenty nemôžu byť v dispozícii ehm, že do prístupné. No už to bolo, chvala Bohu, z, z, z vrátené Európskym súdnym dvorom, ale môžem vám povedať, že sa, čo sa týka občanov, nie sú žiadne privilegované e, pozície, ktoré by boli e, vyčlenené z transparentnosti, pretože slúžiť našim občanom, to je práve to privilegium. A keď, čo sa týka zodpovednosti, môžeme z institucionálne hľadiska naše života si zjednodušiť, ak, ale ak budeme fungovať na takej báze, že všetky dokumenty sú dostupné, všetky dokumenty idú do registra a máme jasné úsmerne usmernenia, jasné pokyny, ako a kedy sa nedostanú do toho registra. A potom sa vrátim k tomu, čo povedal španielskému kolegovi o kvalite prístupu. Keď ma preseknete na poli a keď budete bežať okolo mňa, to nebude, eh, bude to nerovnosť prístupu a nerovnosť um, keď odmietame tieto právo, tak ako potom sa môžu dostať ľudia k takýmto, k takýmto právam. Čiže informovanosť je kľúčová. Mali by mať žurnalisti nejaké e, privilegia? No už ja vonkoncom nie, vonkoncom nie som za akúkoľvek hierarchiu prístupu. Samozrejme, že určití e, novinári sa na mňa obrátili alebo snažili sa o mňa lobovať. E, samozrejme, že niektorí novinári chcú mať alebo lepšie právo k informáciám, ale ja sa chcem uistiť tomu, že všetci občania budú mať rovnaké zaobchádzanie, rovnaký prístup. Už dva dní tu diskutujeme o oblasti slobody práva a spravodlivosti. Už e, základ e, spravodlivosti, to je to, to podstatné. Áno, je treba chrániť, e, treba chrániť aj úradníkov, chrániť aj tú možnosť, že zlyhajú Eh, štátni úradníci, takže je potrebné ale aj do toho vniesť transparentnosť. A treba povedať, že jednoducho, ale sú niekedy e, situácie, kedy ten prístup nie e, je možný, ale musíme stále trvať čo najviac na tom princípe otvorenosti, transparentnosti a chrániť e, prístup e, k informáciám aj dokonca k naj, tým najbláznivejším informáciám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 jednoducho, e, je treba donútiť politikov, aby, aby mysleli, pretože to je veľmi to je najdôležitejšie. Nože, samozrejme, že Lisabon by mohol všetky, všetko zmeniť, ale neviem, či budeme fungovať efektívne a e, účinne, keď Lisabon vstúpi do platnosti, ehm, dokonca v Írsku aj súčasťou odmietnutia e, Lisabonskej zmluvy bolo aj to, že ľudia mali pocit, že nebudú dostatočne informovaní, že nebudú vedieť, čo robia inštitúcie v ich mene alebo v ich eh, prospech. A k tomu sa dostávam, k, k tým sa dostávam k otázke pána Saseho z Fínska. V mojom pozmeňujúcom e, návrhu k oceku e, 5.2 sú určité konkrétne príklady, kedy členské štáty dávajú legislatívu do tzv. legislatívneho balíčka eh, a chcú zachov, potom len skopírovať takýto daný dokument. A ja som v podstate uviedol konkrétny základ v rámci základnej zmluvy článok 296 kde sa, na baze čoho sa bude musieť rozhodnúť, že prečo dokument nie je prístupný. A napokon tiež môžem pokračovať e, so Shakespeareom, Sančom Panzom a Don Quixotom. Chcel by som dokončil e, parafrazovaním e, keď v starých časoch, keď boli zneužívané síly a princovia bojovali s princami a v závede, v závere sa ho pomína, ak človek, to, čo robí človek nesprávne, to prežije a, a to dobre sa, e, sa stratí aj s ich e, kostiami. Tak bol, e, musíme sa uistiť v tom, aby nikto nezneužíval nariadenie 1041 pre nesprávne konanie alebo nesprávne účinky. Predseda, ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že Excuse me, but uh, I think that this discussion was very... Že sme predložili túto diskusiu a že ďalšie rokovanie je oneskorené. Pán Depre, musíte ma ospravedlniť tomu, že som nechal túto diskusiu trvať dlhšie a pripravíme zrejme závery z nej v najbližších mesiacoch. A teraz by som dal slovo ďalšiemu predsedovi, pánovi Žeradovi Depre.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 je ospravedlnené tej, tou vášinou debatou, ktorá tu prebiehala. My teraz začneme poslednú časť nášho stretnutia, ktorá istým spôsobom e, nadvezuje a rozširuje tú pôvodnú diskusiu, pretože na základe verejného prístupu k dokumentom si budeme klásť otázky o zlepšení e, tej transparentnosti rozhodovacích procesov v rámci EÚ. A v tejto oblasti by bolo zaujímavé pripomenúť e, zástupcom niek- niektoré také prvky, ako je napríklad aj reputácia. No a máme tu isté dobré praktiky zamerané na rešpektovanie práva občanov a na transparentnosť rozhodovacieho procesu. Transparentnosť je imperatívom, ktorý e, si ctia nielen inštitúcie EÚ, ale aj všetky naše členské štáty, ak chcú len posilniť demokratickú legitimitu našich inštitúcií a svojich inštitúcií. A na základe týchto praktík si myslím, že je na mieste tak pre európske inštitúcie, ako aj pre členské štáty zúčastniť sa tejto debaty. Najskôr odovzdám slovo pani ministerke Beatrice Ask, to je ministerka spravodlivosti Švedského kráľovstva. Nech sa páči, Beatrice. Ďakujem pekne, eh, ctení poslanci parlamentu, dámy a páni. Chcela by som začať tým, a je to pre mňa čest, že som sem bola pozvaná a že som si mohla vypočuť tú diskusiu, ktorú sme mali. Silne verím v to, že transparentnosť vo všeobecnosti a prístup k dokumentom sú, sú podstatnými sú, súčasťami modernej demokracie, pretože umožňujú sú, občanom vykonávať kontrolu nad administratívou a to vlastne podporuje aj efektívnosť administratívy a boje proti korupcii a v podstate to napokon povedie k väčšej, vyššej legitimnosti akékoľvek administratívy. Ja som bola požiadaná, aby som sa venovala otázky osvedčených postupov členských štátov, konkrétne v Švédsku z hľadiska transparentnosti a právo prístupu k úradným dokumentom je jadrom švedskej ústavy aj našej administratívy. Bolo tomu tak vlastne už od 18. storočia, to znamená, v rámci spravodlivosti som zodpovedná za ústavné právo, ako aj niektoré ostatné alebo iné le- súčasti legislatívy a odtiaľ to vlastne budem aj vychádzať. Sústredím sa na niektoré konkrétne prin- všeobecné princípy, ktoré sú zaujímavé e, na diskusiu z hľadiska, e, prístup, z hľadiska naredenia o prístupu e k dokumentom EÚ. Švedská ústava dáva švedským občanom prístup všetkým dokumentom, ktoré dostáva akákoľvek, akýkoľvek verejný orgán. A e, legislatíva je stredne neutrálna a platí pre všetky fyzické médiá, na, e, na ktorých sú dokumenty. To ale neznamená, že všetky dokumenty v skutočnosti sú úplne dostupné. V našej ústave máme zoznam, čo si zoznam verejných a súkromných záujmov, ktoré musia byť chránené a tento za, zoznam bol implementovaný prostredníctvom nášho zákona o utajených skutočnostiach. Ten je dosť detailný, tam sú uvedené aj určité citlivé otázky Všetky prípady sú posudzované prípad od prípadu a opakované žiadosti sa vždy za každým vyhodnocujú. Máme taktiež pravidlá, ktoré platia pre všetky dokumenty bez ohľadu na médiá a platia pre všetky verejné orgány, občania majú prístup, jedine s výnimkou toho, že je, sú tieto dokumenty útajené. je a prístup týchto dokumentov je veľmi jednoduchý pre obyčajného občana a naša administratíva využíva aj legislatívu a v podstate veľmi málo kedy, lebo zriedka kedy počujem sťažnosť na to, že by to bolo nejako pridložité alebo príliš ťažké to sledovať zo strany občanov. Európsky systém má veľa vlastností, ktoré sa podobajú švédskému. Aj mm, dokumenty sú v súčasnosti dostupné dokumenty parlamentu, e, e, rady, komisie, e, pokiaľ nie sú v tom, nech nespadajú pod ochranu údajov, ale tri európske inštitúcie sú pokryté týmto pravidlami prístupu dokumentom a skúsenosti preukazujú, že um, takéto dokumenty by mali pokryť všetky orgány, dávajú možnosť občanom ten najlepší možný prístup. Je potrebné tiež zabezpečiť tú dobrú rovnováhu medzi základnými záujmami, transparentnosťou a ochranou citlivých informácií. Naše ústavné právo prístupu k dokumentom bolo uplatňované orgánmi už viac ako 200 rokov a Únia má svoje pravidlá e, v tejto oblasti od roku 2001 a podľa môjho názoru fungujú tak dobre ako naše domáce. Preto preto som si položila otázku, že či tu existuje naozaj nejaká potreba zmeniť tento, tu, tieto veci tak skoro vlastne po schválení nariadenia prístupu um, dokumentom. A vypočula som si rozprávu e, predchádzajúcu s veľkým záujmom a návrh komisie z hľadiska e, nariadenia, už ho nebudem teda opakovať, ale v podstate sú určité otázky, ktoré sa týkajú samozrejme aj Švedska alebo tej švedskej rozpravy, predovšetkým kritériá, ktoré sa týkajú samotného dokumentu. V podstate ja som nepočula o nejakých praktických problémoch súvisiacich s tým, že čo je alebo nie je dokument, tak ako som tu počula dnes. E, počula som dnes, že definícia je príliš vágna na použitie. A čo sa týka po, návrhu, vyčleniť určité kategórie dokumentov a už pokiaľ ja viem, Mm, už máme určité výnimky pre um, prípady, š, š, ktoré sú, pre, u ktorých prebieha šetrenie a to sa mi nezdá, že je teda, teda potrebné to meniť, e, ale to je diskusia na dnešok, aj keď viem, že to teda nie, je moja téma. Ďalšia vec je, myslím si, že určitá hrozba či riziko je v tom, že to, čo, čo sa teraz v Európskej únii deje, je to, že sa zdá, že nedosiahneme transparentnosť alebo nezvýšime, nezvýšime transparentnosť. A Okrem toho, a vrátim sa späť ešte k švédskému systému, takéto pravidlá budú veľmi zložité na pochopenie pre občanov a my musíme veľmi jasne sa v tomto vyjadriť, že sú to práve ľudia, o kto, ktorí vlastne využívajú tieto doklady, dokumenty a oni sú tými, ktorí, ako, ktorí hľadajú informácie. Čiže za každým podnikom alebo správnou firmou sú vždy ľudia. A prístup e, k informáciám alebo je, je, je treba položiť si otázku, že aké skupiny tu niekto, či je, či je možné robiť nejaké skupiny s občanom, pretože v zásade sú to napokon vždy jednotlivci, ktorí e, hľadajú neurčité informácie. A z hľadiska otázky toho, že či to je krok späť, e, myslím si, že teraz sme tu na takom kruskom ľade. E, vo Švedsku ideme vlastne opačným smerom, snažíme sa byť ešte otvorenejší, pretože Okrem nariadenia o transparentnosti máme tiež aj prebiehajúcu prácu na um, čistom či zrozumiteľnom jazyku, pretože je dôležité, aby ľudia rozumeli tomu, čo je napísané v legislatíve. Samozrejme, to nie je také jednoduché. E, už to viete, niekedy ťažko človek rozumie dokumentom z Európskej únie takisto, ale okrem tej legislatívy my pracujeme aj so samotným jazykom alebo na zjednodušenie jazyka a švedsko predsedníctvo bude mať aj k, k tomu veľmi zaujímavý seminár, pretože je rovnaký cieľ v podstate to je dať ľuďom viac informácií o tom, čo sa deje, aby mohli uplatňovať svoje základné práva. Čiže čo treba riešiť, tu sú aj určité základné otázky legitimnosti a dôvery, to som už hovorila na začiatku. A pre politikov je jasné, alebo samozrejme, že dôvera v systém je veľmi dôležitá a mnohí občania e, majú pocit alebo vidia Európsku úniu ako taký e, utajený klub. E, možno, že to inak vyzerá tu vnútri týchto budov, ale vieme, že mnohí ľudia vonku na ulici majú taký pocit, že nie sú zahrnutí do tejto práce a že je to pre nich nedostupné. Takže musíme presvedčiť občanov, že sú aktívnou súčasťou demokracie v rámci EÚ, ale nepodarí sa nám to, kým sa viac neotvoríme. A čo sa týka otázky osvedčených postupov, teda mala by som sa k tomu dostať, lebo to je moja téma, ale musela som sa dotknúť ešte toho, čo, o čom sa tu hovorila pred chvíľkou, čiže vrátim sa späť ešte k Švedsku. Je tu veľmi dôležitá ešte vec, je registrácia. A registrácia je dôležitá podľa švedskej legislatívy. Všetky dokumenty, ktoré sú pripravené alebo prijímané akýmkoľvek do orgánu, musia byť zaregistrované a možnosť ísť e, cez tie registre a hľadať niečo, keď niečo občan zbadá, to dáva občanovi, tie, to je, je to, to právo občana. Samozrejme, že E, jednoducho i, Môžete samozrejme si, môže si občan položiť aj, že vystaviť žiadosť o nejaký prístup nejakému dokumentu, ale je to jednoduchšie pre nich, keď si môžu sami vlastne hľadať v tých registroch dokumentov, čo hľadajú. A ďalej, e, čo sa týka švedských registrov, je dôležité, aby boli zavedené správnym spôsobom a preto samozrejme najprv bola potrebná legislatíva aj v, v príslušné vzdelávanie. Um, ja by som podporila Európsku úniu, aby tiež pripravila takéto registre pre jednotlivé inštitúcie do budúcnosti. A čo sa týka uplatňovania týchto registrov, je to práve dosť často, kde jedn, samostatní alebo individuálni občania práve v tých registroch hľadajú niečo, o čo majú záujem. Nuž, ciní poslanci, dámy a páni, ja vám ďakujem za túto možnosť sa vyjadriť. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne, pani ministerka, za tento zaujímavý príspevok. A ja vidím hneď, aké to má dopady pre Európsky parlament, eh, najmä teda čo sa týka toho clear language. Myslím, že je to jeden zo sektorov, v ktorých musíme v nadchádzajúcejom legislatívnom období ešte urobiť nejaké kroky. Nebudem hovoriť príliš dlho, hneď odovzdám slovo predsedovi výboru pre ústavnoprávne e, záležitosti fínskeho parlamentu, pán Kimo Sasi, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. I'm grateful for the opportunity to speak about transparency. Som rád, že mám túto možnosť hovoriť o transparentnosti a otvorenosti vo Fínsku. Tiež som rád, že organizátori zvolali Fínsko ako je najtransparentnejšie mysliaci z členských štátov spolu so Švédskom a v podstate to sa preukázalo aj keď Fínsko malo predsedníctvo a pre, transparentnosť bola jednou z našich prvých priorít našho predsedníctva a potom švédske predsedníctvo nasledovalo a bolo to nariadenie schválené v roku 2001. Čiže je radosť, keď ja hovorím po ministerke spravodlivosti zo Švédska, Ehm, pretože transparentnosť a otvorenosť sú súčasťou, sú základnými kameňmi eh, švedskej aj fínskej administratívy od, od, aspoň od roku 1766. Fínsko bolo vtedy súčasťou švedského kráľovstva, preto máme rovnaký pôvod legislatívy. Chcel by som spomenúť, že to bol Anders Hidenius, ktorý bol fínsky kniaz a aj člen švedského parlamentu a bol považovaný za otca tohto zákona. A slova, ktoré odzneli pri príjmaní tohto zákonu, boli odzneli pred 250 rokmi a ja to môžem teraz len citovať, že keď zvážime, aké výhody má prístup verejnosti k slobode a k tla, písaným zákonom aj prístup tlače k týmto zákonom,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 to všetko poskytuje veľké možnosti zlepšiť eh, informovanosť a, a ocenenie v celom som systéme vlády. V podstate ide o to, že je potrebné mať voľný prístup k archívom a mať možnosť si urobiť kópiu alebo um, certifikovanú kópiu, úrodnú kópiu eh, tohto dokumentu. A to je veľmi dôležitý odkaz z roku 1766 a z ale tento, tento kniaz bol odstránený zo svojho úradu v rámci trestu. Nemyslím, či by sa toto malo udiať v Európskej únii, aspoň určite okamžite, ale bola to veľmi efektívna legislatíva v tých časoch. Dámy a pani, spoločne so Švedskom, kde máme veľmi podobné systémy, ktoré sú postavené na rovnakých eh, základoch otvorenosti, tzv. norský model. E, znamená, cieľom je, aby jednotlivci a ostatné zainteresované strany e, mali možnosť monitorovať e, výkon verejnej spoločnosti moci verejnej správy a, využ- a o tom, ako sa využívajú verejné zdroje. Takisto sa môžu občania zúčastňovať verejnej rozpravy k riadení z veci verejných. Tiež sa týmto zdôrazňuje týmto spôsobom demokratická povaha a legitimnosť realizácieho procesu. A keď sa pozriete na Švedsku, po aký veľ- vývoj tam je. Myslím si, že transparentnosť je určite jedným z dôvodov. Vo Fínsku je prístup k eh, dokumentom je základným právom, ktorý chráni ústava a podľa eh, hlavy 12 ústavy všetky dokumenty, ktoré sú v vlastníctve orgánov, sú verejné, eh, pokiaľ ich publikovanie nebolo z určitých uvedených konkrétnych dôvodov obmedzené zo zákona. To, toto ustanovenie vyjadruje tzv. princíp otvorenosti, preto e, prístup nie je možné obmedziť bez konkrétneho, jasne vyjadreného právneho základu a musí to byť vždy v záujme toho, ktorý je chránený. Okrem toho ústavný zákon respektíve ústavný výbor parlamentu vyjadril viaceré, e, viacerokrát, že je potrebné stále obmedzovať útajnosť e, dokumentov, napríklad keď e, to niekedy môže platiť aj pre určité časti úradných dokumentov. Môže niečo byť, nie je možné bezdôvodne obmedzovať prístup k verejnosti. Zákon k princípu otvorenosti je v súčasnosti ako zákon o otvorenosti v aktivít vlády, vstúpil do platnosti v roku 1999 a tento zákon platí pre všetky verejné orgány nie súdov a um, miestných obecných orgánov a, obec, a obce. Takže, platí, takže je to veľmi, veľmi širok, možno zabezpečuje verejnosti. Ten, tiež ten, tom, zoznam tých, tých dokumentov ehm, je, je, je, je to systém teda dokumentov a potom systém toho, čo ne, nepredstavuje, teda nie dokumentov. Ten je stručný a detailný. Toto všetko si ale vyžadovalo veľké množstvo prípravných dokumentov, aj keď prístup k informáciám môže niekedy byť obmedzená na báze ehm, to, že ešte ako tá otázka prípadne nebola vyriešená a utajenosť je dôležitá z hľadiska ehm, toho, toho chráneného. Verejné orgány tiež e, majú aktívne podporovať vstup k e, právo prístupu. To samozrejme vyžaduje dobrý e, management informácií, aby boli dostupné konkrétne. Verejné orgány sú, majú povinnosť byť informované alebo informovať a zabezpečiť aj dostupnosť týchto dokumentov, dokumentov ako aj otázkam, ktoré sú ešte otvorené a sú vo všeobecnom záujme. Samozrejme, že prístup k dokumentom nemôže byť absolútnym právom a preto je tu aj ten zákon o otvorenosti, o e, aktivitách vlády a preto je, je tam veľmi dlhý zoznam obmedzení, alebo kedy má verejnosť obmedzený prístup. Tieto boli tiež pripravené na ústavnom princípe otvorenosti, čiže utajenosť e, je obmedzená na, len na to absolútne nevyhnutné, čo je potrebné z hľadiska osobnej integrity, e, či tých profesionálnych a ekonomických záujmov alebo schopností štátov zúčastniť sa na medzinárodnej spolupráci. Čiže um, je to vždy posudzované, ale na, od, prípad, od prípadu ten, ten test um, v rovnováhy spolu s tým, že všetky obmedzenia musia byť eh, odôvodnené, tie sa eh, musia veľmi dôkladne interpretovať. E, uvedol by som niekoľko príkladov z uplatňovania princípu transparentnosti vo Fínsku. Napríklad e, diskutuje sa o tom aj v Fínsku, napríklad e, cestovné výdavky štátnych úradníkov. To všetko musí byť zverejnené a osobitne aj cestovné výdavky poslancov parlamentu sú všetko zverejnené aj tlačí. E, tiež aj e, náklady na reprezentáciu sú tiež zverejnené, čiže keď minister niekomu niečo dá, tak musíte presne vidieť, môže vidieť, že kto komu a čo dal. Tiež e, sú tu niektorí úradníci, ktorí majú aj vozidla a majú vodičov a vodič musí viesť denník. Tento denník vodiča je zverejný, takže každý presne môže vidieť, že kde je vo Fínsku jazdí ten daný úradník aj so svojím šoférom. Um, okrem toho je tu aj návrh na daňovú legislatívu a boli určité výpočty, eh, kde štátny úradník uvedol, že urobil veľké výpočty a boli, eh, ehm, boli, boli to jeho súkromné ehm, že to boli jeho súkromné poznámky a súd povedal, nie, to nemôžu byť len tvoje súkromné, vaše súkromné poznámky, pretože všetky, všetky rozpočty alebo kalkulácie, ktoré si nejaký úradník urobí, musia byť verejné. Um, takže ďalej, čo sa týka dotácií pre farmárov, od nich sa toľko diskutuje a je podľa nášho názorov, že aj dotácie pre podniky musia byť zverejnené, tie, pretože tie tiež podliehajú uh, kontrole verejnosti. Uh, e, chcel by som ešte uh, uviesť, že návrh, ktorý predkladá komisia, by som sa na to trochu pozrela trochu kritickým okom, pretože z nášho pohľadu najalarmajúca vec je um, pre presunúť veľké množstvo dokumentov mimo pôsobnosť nariadenia 1049, pretože takáto tendencia by mohla e, viesť k zmenám mnohých e, dokumentov ehm, a bude teda pokrytých menej dokumentov týmto nahedením a týmto bude predstavať menšiu administratívnu zaťaž pre inštitúcie. Avšak je to krátkozraká politika, e, pretože uplatňovanie základných práv často so sebou nesie určitú cenu a to platí aj pre právo prístupu k dokumentom. Táto cena však e, musí byť e, sa veľkoryso vráti zvýšenou legitimnosťou a väčšou dôverou v rozhodovací proces. E, dámy a páni, chcel by som dokončiť svoju prezentáciu tým, že by som chcel zdôrazniť úlohu ad, ad, kultúry administratívy, to je e, jej postoj administratívy a inštitúcií smerom k transparentnosti, pretože aj dobrý, najlepší zákon hneď už nie zabezpečí dobrý postup a Uh, ja sa však obávam, že teda návrh komisie je vo svojom všeobecnom prístupe k transparentnosti trošku neistý a ak by to malo tak byť pre navrhovanú legislatívu, tak uh, by to mohlo mať vplyv aj na tú kultúru, všeobecnú kultúru a tak to by naozaj potom mohlo byť uh, problematické. Ďakujem pán Kimo Sasi za vaše vystúpenie, ktoré ukazuje, že sme naozaj veľmi dobre vybrali členov do nášho panelu, pretože e, vlastne to je vo vzťahu s inými krajinami. No a samozrejme sú to krajiny, ktoré majú náskok v oblasti tých dobrých praktík. A teraz sa obrátime na členov národných parlamentov. Máme tu 6 zapísaných rečníkov. Ak chceme dobehnúť naše oneskorenie, prosím vás, aby ste boli disciplinovaní a každý rečník bude mať teraz 3 minúty na vystúpenie. Najskôr dávam slovo nášmu kolegovi zo španielského senátu Arkadiovi Diasovi Techerovi. Nech sa páči. Come no? Come no? Eh, buenos días, señor presidente. Muchas... Dobrý deň, pán predseda, veľmi pekne ďakujem. E, práve som si vypočul, som tu komentoval niektoré veci s talianským kolegom. Dobrý deň, pán Sasi. My už sme sa zoznámili na e, Európskej rade vo výbore e, právnych záležitostí a ľudských práv však. Ja tu chcem zopakovať istú myšlienku, ktorú vždy na všetkých zasadnutiach prednášam Myslím si, že otázka nie, nestojí tak ani o tom, že aby sme zdôrazňovali tu, čo je dobré, spravodlivé a užitočné. Lebo ak sme my takí dobrí, spravodliví a užitoční, tak na čo tu vlastne hovoríme? Ho, to znamená, že hovoríme spoločným jazykom, ale musí tu byť istý rozdiel medzi tým, čo hovoríme a tým, čo existuje v bežnej každodennej realite európskych občanov. A ja si myslím, že tento rozdiel medzi tými právnymi vyhláseniami a každodenným životom sa týka práve tej heroickosti, ktorá predpokladá, že občan bude dedikovať, venovať čas na získanie informácií musí ísť do toho úradu, do onoho úradu, až nakoniec možno získa niečo z toho, čo získať chcel. A keďže sme, je teraz rok 2009 a hovoríme o proaktívnych postojoch, o výchove k občianstvu a tak ďalej, ja som sa pýtal práve niektorých kolegov, e, že vš- aký je ten všeobecný E, problém, ktorý súvisí s transparentnosťou. To je prístupnosť informácií, aby občan nemusel byť hrdinom a bojovať za prístup o informácie, lebo on musí tým hrdinom byť. A z akého dôvodu v reálnom čase, keď máme e, toto skvelé zariadenie internet, prečo v tomto reálnom čase to, k čomu ľudská bytosť môže pristúpiť a môže hovoriť, s mnohými ľuďmi a prečo sa nemôže teda e, toto robiť e, priamo z domu prostredníctvom počítaču, lebo keď sa chodí do úradov, tam všetko sa míňa papier na doklady a tak ďalej. Takže napríklad administratívne kontrakty, prečo niektoré eh, firmy to robia prostredníctvom internetu, iné nie. Pozrieme sa na motiváciu, na exteriorizáciu, na dôvody. A prečo by sme ne, eh, sa mali premiesňovať fyzicky eh, do úradu, aby sme sa pozreli, ako to, to vyzerá napríklad z jeho účtami. To je, účtami. to je úvod. A teraz moja konkrétna otázka ako títo rečníci robia vo svojich krajinách, e, čo robia na uľahčenie prístupu občanov k e, informáciám, v tom zmysle, aby mali prístup v reálnom čase k informáciám prostredníctvom e, online siete. Ďakujem. Skvelé, drahí kolegovia, presné 3 minúty. Ja teraz dám slovo pánovi alebo pani. Tyri Polanský, áno, pani pán Tyri Polanský z Českej poslaneckej snemovne, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo a za to, že môžem vystúpiť pred týmto reprezentatívnym e, fórom. Predchádzajúci bod programu a predovšetkým tento bod programu sa nesie v zmysle pojmu alebo pod e, znamením transparentnosti, zviditeľnenia. Nazdávam sa, že komisia v roku 2006 e, pustila iniciatívu pre transparentnosť. Z vystúpenia dnešného dňa ma inšpirovali predovšetkým niektoré číselné údaje, ktoré som získal z podkladov. Ide o to, že v, Brusele, v Bruseli sa eviduje alebo pôsobí asi 2500 lobistických organizácií, 15 tisíc lobistov ako fyzických osôb a z toho teda, že je registrovaná, teda aj s tým spôsobom kontrolovaná asi tretina, teda 4500 subjektov. Nepochybujem o tom, že lobizmus môže, a je pri, pri, môže byť a je prínosný, že do legislatívnych a rozhodovacích procesov môže vnášať aj odborné aspekty a reálny pohľad na aplikáciu príslušných noriem do reálneho prostredia, pre ktoré je vlastne táto norma určená. Avšak z týchto údajov vyplýva, že väčšina lobovania prebieha mimo registrované logistické, lobistické pardon, zoskupenia. Ak sa stotožníme s definíciou lobistov, akú prijali poslanci, že je to teda činnosť, ktorej cieľom je ovplyvniť formovanie politiky a rozhodovacie procesy orgánov Európskej únie, tak z toho mi potom jednoznačne vyplýva závažnosť takéhoto konania. Podľa môjho názoru aj možnosť, aby poslanci Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov a politici vo výkonných funkciách boli vystavovaní ľubovoľnému, neprehľadnému a netransparentnému tlaku a presadzovania E, takýchto záujmov. A preto si dovolím položiť otázku, či by sa nemalo uvažovať o revízii dokumentov súvisiacich s lobovaním, a to e, v zmysle povinnej registrácie. Nazdávam sa, že takýmto postupom by sa stanovila jasná línia, kde je činnosť legálna a prínosná a kde túto hranicu prekračuje. Pre registrované subjekty by vyplývala povinnosť pracovať v rámci prijatého etického kódexu a mať priehľadné finančné a personálne zázemie. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pán Polanský. Vy ste sa dotkli skutočne veľmi dôležitého bodu. A teraz dávam slovo pánovi Andrejovi Galasovskému z Poľského parlamentu. Nech sa páči, dávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr by som chcel poznamenať, že e, v, v tejto polárnej krajine na severe Európy môže byť niečo. Máme tu dva nordické príklady dobrých praktík prístupu k dokumentom a transparentnosti rozhodovacieho procesu. Ja gratulujem našim severským kolegom. V Poľsku občania sú presvedčení, že dokumenty oficiálneho charakteru, napríklad prostredníctvom internetu nie sú kompletné, takže je lepšie sa vždy obrátiť na nejakého zamestnanca, na niekoho, kto pracuje v administratíve, aby získal niečo konkrétne. A myslím, že to je niečo, čo nám je vlastné. To je naše dedičstvo z komunistického obdobia. Takže my sa ani nesnažíme pozerať, čo sa deje na internete, ale priamo sa obraciame na niekoho, kto v administratíve pracuje, aby sa pozrel, že či tam je ešte niečo, napríklad nejaké peniaze, pokiaľ ide o európske subvencie, ale veci sa určite zmenia, i keď to pôjde pomaly. Nemôžem však povedať, že e, občania sú vždy v nevýhode. Je pravdou, že existuje pomerne veľa informácií prístupných cez internet, ale nie sú to vždy tie informácie, ktorých sa dožadujú občania. A chcem teraz nadviazať na to, čo povedala pani ministerka. Eh, Existujú negatívne praktiky, predovšetkým v Poľsku. Máme ústav pamäti národa, ktorý je poverený zhromažďovaním archívov eh, z bývalých tajných služieb z komunistickej éry. A tu by som chcel povedať, že vedci a novinári majú k týmto informáciám prístup a potom sme často svedkami únikov týchto informácií a často vidíme informácie, ktoré e, potom e, novinári svojským spôsobom e, využívajú a spracúvajú. A takýto človek vlastne nemá žiadny vplyv na spôsob, akým sa narába s informáciami. Takže si myslím, že naozaj je potrebné dávať pozor na verejné a dôverné informácie, naozaj nie je potrebné, aby sa medzi občanmi e, vytvárali kategórie, ktoré majú ľahší alebo ťažší prístup k informáciám. Práve naopak, informácia by mala byť zdieľaná otvorene. Ďakujem, pán Galasovský, a teraz dávam slovo nášmu kolegovi z Talianského senátu Giacomovi Santinimu. Ďakujem, vážený pán predseda. Nazdávam sa, že túto debatu e, rozšírenú o transparentnosť, ktorú vedieme a ktorá sa týka e, e európskej inštitúcie by bolo vhodné rozšíriť aj o národné parlamenty, lebo to je oblasť, kde občania sú za väčšiu mieru transparentnosti. Ide tu o ľahší a väčší prístup k dokumentom, ale aj o predbežnú účasť na e, mechanizme tvorenia zákonov, pretože občania a ich organizácie musia mať prístup k dokumentom, ktoré by viedli e, k vytváraniu týchto zákonov. Tie nátlakové skupiny sa menia naozaj, že je pravdou, že od 94. roku máme e, výbor regiónov a ECOSOK, ktorí vykonávajú pozitívny lobbying expertízy pre európske inštitúcie. V Taliansku e, my sme istou avantgardou. Máme tu zákon, ktorý existuje od roku 1990 a bol prijatý špa- e, talianským parlamentom a hovorí o účasti občanov na administratívnej aktivite. Od okamihu, keď tento zákon vstúpil do platnosti, všetky akty e, verejnej správy, vlády, parlamentu, komôr, regiónov, e, provincií, E, komunálne dokumenty sú prístupné občanov iba s veľmi malými výnimkami e, z dôvodu osobnej dôvernosti alebo bezpečnej, bezpečnostnej situácie. Takto my v Taliansku používame technológiu všetky zasadnutia parlamentu alebo komôr sú na internete Ďalej máme e, v rádii a v televízii prenos zasadnutí parlamentu a o 30 minút po skončení schôdzi je k dispozícii protokol alebo teda zhrnutie stručná správa o priebehu e, schôdze. Výsledkom je e, zjednodušenie vzťahov s občanom v Taliansku, čo potom E, vedie k tomu, že odpadá istá práca, vzdelávania e, občanov a tak ďalej. My, poslanci, ktorí sme predstaviteľmi participatívnej demokracie, konštatujeme väčšiu satisfakciu zo strany občanov a menšie, menšiu mieru nespokojnosti a odvolaní sa proti štátnej správe. Ďalej tu máme aj zodpovednosť to, táto zodpovednosť, to, to nie je zrovna spor, to je právo, ktoré majú občania, môžu žiadať o nápravu nejakej krivdy a tak ďalej. To znamená, že ak občan aj nesie vedomí svojho práva, administrácia má povinnosť informovať ho. E, predseda žiadal, aby som bol stručný, ja budem. Teda občan má právo plno a slobodne sa zúčastňovať práve tejto participatívnej demokracie. Táto sloboda participácie je zabezpečená na všetkých úrovniach štátnej správy a e, je potrebné garantovať aplikáciu zákonov na všetkých úrovniach. Ďakujem Giacomo Santini. A teraz sa vypol mikrofón pánovi predsedovi, nepočujeme ho. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, ja by som tiež eh, veľmi krátko chcela prispieť do tejto debaty, ktorá sa zaoberá transparentnosťou európskeho legislatívneho procesu za Český senát, ktorý veľmi starostlivo sleduje všetky iniciatívy, ktoré prebiehajú na európskej úrovni práve s cieľom zvýšiť kvalitu legislatívy a rozhodovacieho procesu Ide tu o better regulation, o zlepšenie právnych úprav alebo iniciatívy za transparentnosť. Senát sa zoznámil aj s novými ustanoveniami, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a ktoré sa týkajú posilnenia transparentnosti a aktívneho zapojenia občanov do debaty o činnosti únie. Rada by som vás poinformovala o iniciatíve, ktorá bola predstavená nedávno na, vo výbore pre e, ústavné proced- a parlamentné procedúry Senátu, ktorému predsedám a týkala sa partici- participácie občanov na legislatívnom procese prostredníctvom hromadnej pripomienky, e, pod ktorú sa musí podpísať 500 občanov. Otázkou je, akú váhu priznať e, týmto návrhom. Podľa diskutovaného návrhu by ju predkladateľ musel prejednať rovnako ako pripomienku hoci ktorého iného ministerstva. Predkladateľ návrhu by musel rovnako zverejniť všetky návrhy zákonov, vyhlášiek a ďalších zákonov vo fáze prípravy. Pre predkladanie návrhu verejnosťou by takisto mal byť stanovený jasný mechanizmus, Bohužiaľ, tento návrh ešte nezískal podporu medzi českými zákonodarcami, ale musíme spravodlivo skonštatovať, že niektoré české ministerstva už zverejňujú pripravované e, návrhy zákonov, ako napríklad nedávno schválený trestný zákonník alebo novelu zákonníka práce minulý rok, kde ministerstvo práce a sociálnych vecí získalo okolo 10 tisíc pripomienok zo strany občanov. Český senát si uvedomuje, že transparentnosť legislatívneho procesu musí byť prioritou nielen na európskej ale a úrovni, ale aj v prípade vnútroštátnej legislatívy. Ďakujem. Ďakujem ďalšej kolegyni. A teraz dám slovo Mauríciovi Turkovi z talianskej komory poslancov. Nech sa páči, Mauricio. Ďakujem, pán predseda. Zástupca rady nám navrhol, aby sme predložili dokumenty ešte predtým, ako ich zverejníme, istej revízii eh, E, či náhodou teda nie je ohrozená bezpečnosť, ale je to rozsudok súdneho dvora, kde 13 sudcov jednomyselne odsúdili radu tak na právnej, ako aj politickej úrovni, teda tak radu, ako aj právny servis komisie a rady a obvinili z nedostatku transparentnosti, pretože nechceli poskytnúť údaje ktoré sa týkali e, právnych názorov, ktoré e, sa vlastne analyzovali. Ja som bol v tomto čase poslancom a sledoval som a ďakujem vám za vaše komentáre a tiež aj za to, čo bolo povedané o systéme spravodlivosti vo Švédsku, ale keď sa hovorí, že občania majú pocit, že Európska únia je privátnym alebo tajným klubom, tak to nie je dojem, to je istota, pretože je, situácia je taká. A moja otázka, e, čo robí švedská vláda preto, aby sa publikovali pozície národných e, delegácií v rade, e, keď sa rozhodnutia nepríjmajú jednomyselne? Ďakujem, Mauricio. A ešte tu už tu nemáme ďalších rečníkov, iba že by bol niekto z vás požiadal o slovo, neboli by sme ho zaznačili. Nie je tomu tak. Myslím, že všetci už vystúpili. A teraz dám slovo pánovi Kimovi Sasimu, aby odpovedal na otázky a potom aj pani ministerke Beatrice Ask. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka informácií cez internet, myslím, že je veľmi dôležité, aby orgány sa snažili dať čo najviac informácií na internet, aby sme mali čo najľahší prístup k ním. Mm, ale nemá smysel dávať všetky informácie na internet. Napríklad e, príjmy za zastupovanie ministra, keby ste tam dali všetky tieto uh, účtenky, tak by to bolo veľmi veľa informácií a bolo by ťažké nájsť relevantné informácie. Takže mal by tam byť nejaký text, test zmysluplnosti, že čo sú požadované informácie, čo sú dôležité informácie, čo tam treba dať. Avšak, ak napríklad Eh, sa nejaký minister správa nejakým spôsobom, ktorý vyvolá diskusie, tak by tam mala byť možnosť ísť na ministerstvo a povedať, no chceme vidieť uh, takéto účtenky za túto osobu, aby sa ukázalo, či sú nejaké kontakty, ktoré možno nie sú nevyhnutné a môžu spôsobovať pochybnosti. Takže plný prístup, ale na internete len tie najdôležitejšie informácie, tak aby to ľudia dokázali aj nájsť, pretože netransparentnosť môže byť spôsobená aj tým, že to bude strašne komplikované a že tam nebude môcť, ná, môcť nájsť informácie. Takže ľudia potrebujú jednoduché systémy, kde sa zorientujú a nemusia tam byť všetky právne koncepty. Takže musí to byť čo najjednoduchšie. A čo sa týka pravidel pre lobbying, myslím, že dôležité je, aby boli pravidlá pre lobovanie. Pravidlá nemali by byť problémom v komunikácii. Komunikácia musí byť možná. Transparentnosť v týchto kontaktoch je tiež veľmi, veľmi dobrým spôsobom, ako veci riešiť. Takže ak máte kontakty, musia byť verejné, ľudia musia o tom vedieť a potom sa dá zhodnotiť, či poslanec Európskeho parlamentu alebo Národného parlamentu mal kontakty, mohol byť ovplyvnený, hm, ak e, je často pozývaný na môže si povedať, no, absorboval už veľa informácií z tohto zdroja a možno, že má vplyv na uh, jeho pozície. Takže to je dôležité. Uh, pokiaľ ide o určitých, u, určité úniky ak máte takú, takýto poznatok, ktorý nikto iný nemá, tak to môžete využiť ako politický nástroj a prostriedok. A samozrejme, transparentnosť um, je o tom, že každý má prístup k informáciám, každý um, má rovnaké poznatky a všetci majú rovné hracie pole a nikto nebude môcť zneužívať nejakú pozíciu len preto, že má prístup k nejakým informáciám. Takže ak dojde k nejakým únikom, tak e, sa ukáže, že systém nefunguje správne, že nie je dobrá transparentnosť. No a takto veľmi fungovala únia do 90. rokov, keď ste sa chceli, keď ste chceli, e, veci, keď ste chceli veci v EÚ posunúť, tak ste tak povediac e, boli za únikom informácií do médií. E, Mm, a tam sa to potom už rozmazávalo. A to, by nie, to nie je ten správny spôsob. Mala by to byť nejaká vyvážená diskusia medzi obyma, oboma stranami, aby v končnom dôsledku bol eh, dobrý výsledok toho procesu. No a čo sa týka národných pozícií a zverejnenia národných pozícií, eh, pred zasadnutím Rady ministrov. Môj, toto je môj osobný názor, ale ja by som bol trošku opatrný. Spomínam si, keď som bol ministrom, Chceli sme, e, aby parlament nám dal určitú flexibilitu a keď sme videli, aký je názor vo výboroch, v koreperi, pred radou ministrov a dokonca aj na rade ministrov, videli sme, ako sa to mení. Čiže treba mať možnosť mm, flexibility, aby bolo možné trošku sa pohnúť v tej pozícii. Ak je nejaké e, stanovisko dopredu, nejaká pozícia zverejnená, tak je to o mnoho ťažšie byť flexibilný, No a tým sa komplikuje rozhodovací proces. Mm, je vždy lepšie, ak by národné pozície by sa mohli zverejniť, keby ich každý poznal. No a v parlamente mm, poznajú fínsku pozíciu. A ak je nie, niečo dôležité, tak je rozpráva u nás v krajine na danú tému. No a potom sú rôzne názory a vláda sa snaží to nejako zosyntetizovať, tú diskusiu a snaží sa zohľadniť všetky stanoviska. Ale ak e, sa snažíte e, príjmať rozhodnutia v 27, tak treba mať aj určitú flexibilitu a v tejto súvislosti by som naozaj rešpektoval to, že by krajiny nemuseli svoje pozície zverejňovať pred zasadnutím Rady ministrov, ale dôležité je, aby po tom zasadnutí všetko bolo zverejnené. Čiže ak je nejaký končný dôsledok, výsledok, tak musíme vedieť, ako sa to začalo, potom si to zanalizujeme a uvidíme, že kam to viedlo, takže to má zmysel. Čiže takto je potom možné hodnotiť ten politický proces a ako napríklad u nás, ako naša krajina sa podielala na tom procese, potom to môžu občania kritizovať, ale nechceme brániť tomu procesu Ďakujem pekne. Uh, merci beaucoup. Je passe maintenant... Ďakujem. A teraz dám slovo pani ministerke Švedského kráľovstva Beatrix Asks. Ďakujem pekne pre všetkým. Nebudem opakovať všetko čo, k tomu, čo povedal eh, pán Sasi, pretože v podstate mám, eh, som toho istého názoru a v podstate, s, väčšinou z toho, čo ste povedali, som k tomu, z toho sa pripájam. Pre všetkým, čo sa týka eh, otázky španielského priateľa, pýtam sa, že čo robíme s internetom a ako využívame vo, vo Švedsku internet. Uh, môžem povedať, že ako väčšiny krajiny využívame internet na poskytovanie množstva informácií. To je jedna vec. Na druhej strane to nie sú, len, nie sú to úplne všetky informácie a potom v podstate je to administratíva, ktorá rozhoduje o tom, alebo si vyberie, ktoré, ktoré informácie púšťa von. Týmto ale nevyrieši sa hneď eh, potrebu po informáciách. Mali sme aj projekt, respektíve viacero projektov, ktoré sa nazývali e-administration, elektronická správa, kde sme sa snažili všetko dostať do počítačov a potom e, bude ďalší krok a prístup k tomu všetkému to tiež e, e, posílame aj dokumenty niektorým občanom aj e-mailami, ale problém je, že nie všetky dokumenty sú v takej forme tej počítačovej zatiaľ čiže nemôžno všetky formuláre mať e, e, na internete. Čiže myslím si, že pre všetkým je potrebné najprv zabezpečiť register alebo dostať register na internet, tak aby e, ľudia vedeli, že čo tam teda je. Týmto získajú informáciu o tom, že aká, aké informácie sú k dispozícii a potom o ne môžu žiadať. Ale to, to je taká otázka, na ktorej ešte aj my musíme pracovať. A čo sa týka otázky, myslím, pána polského poslanca, pýtal sa na lobbystov. A aké problémy s tým sú aj v celkovo v Únii. Myslím si, že je otázka, ktorú treba riešiť na druhej strane Transparentnosť je jedna vec, to je o práve občanov na informácie. Problém s lobbystami to je niečo, čo musíte zvládať alebo riešiť iným spôsobom. To sa nedá použiť ten istý nástroj to sa cez zmiešanie dvoch rôznych vecí nemôžete zabraniť e, ne, e, nekalejmu lobizmu tým, že zatvoríte dvere aj obyčajnému občanovi takže na to musia byť osobitné pravidlá. Čo sa týka úniku informácií, to som, pripájam sa k názoru fínskeho kolegu. A ešte posledná vec, ktorú by som chcela uviesť, je, že to, čo my budeme robiť v našom budúcom predsedníctve v oblasti informácií, a mohla by som povedať tomu, že okrem problémov, ktoré sa tu vyskytujú, Ehm, je je pravda, že e, politici hovoria častejšie alebo viac, ak nebudú už mať pocit, že hneď na druhý deň budú vo všetkých médiách. A ehm, teda je, je dôležité, teda, aby aj politici mali ale v médiách tú silnú pozíciu. V podstate my pracujeme všetci s tým ehm, programom, E, ktorý nasleduje po, po Hagu alebo posthagskom, posthagskom programe. E, je otvorenosť, transparentnosť, jasný jazyk. Toto všetko sú veci, ktoré musíme, musíme pracovať v rámci týchto všetkých otázok a čakáme na návrh komisie v máji a švedské predsedníctvo bude určite v tomto programe pokračovať. Um, takže nie je to také jednoduché, ale myslím si, že tú, za, tú okamžitú úlohu, ktorú pred sebou máme, je spolupracovať s komisiou a urobiť správu o tej transparentnosti, pretože sú určité oblasti, o ktorých si ja myslím, že by sme mohli to robiť lepšie. Ďakujem, by sme robiť trochu viac. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani ministerka. A teraz, tak ako je to v našom programe, dám slovo na záverečné zhrnutie Európskemu ombudsmanovi, pánovi Nikiforosovi Diamandurosovi, ktorý je práve v tej najlepšej pozícii a má isté skúsenosti práve e, z frustrácie občanov vzhľadom na európske inštitúcie a ich politiku. Takže my mu kladieme nasledovnú otázku, akým spôsobom európske inštitúcie sa môžu inšpirovať tými dobrými skúsenosťami e, členských štátov v oblasti transparentnosti a dobrého riadenia. Mm, takže, takže pán ombudsman, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som veľmi rád, že mám príležitosť e, stretnúť sa s vami dnes, pokúsim sa vyhnúť tým problémom eh, frustrácie a skôr sa budem venovať otázkam transparentnosti a dobrého riadenia. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky, lebo moje pripomienky boli pripravené v angličtine. President, že ešte prejdem k mojim, pán predseda, pripraveným poznámkam. Ešte by som sa chcel eh, úvodom viesť niekoľko vecí. Všetkým musel poďakovať eh, pánovi Sansimu a pani Ask za ich eh, za ich eh, veľmi plodné informácie a pre mňa ako ombudsmana to boli veľmi zaujímavé informácie a mm, Samozrejme, v rámci mojej práce som sa snažil, pracujem hlavne s otázkou transparentnosti. To je dôležité nielen pre ombudsmana, ale aj pre celú úniu. V tomto kontexte by som chcel povedať, e, že e, transparentnosť predstavuje zodpovednosť a aj čistý jazyk, aj otvorenosť, všetky tieto veci nie sú len samo o sebe vecami, ale sú to prostriedky k niečomu, a práve sú to aj prostriedky, práve aj v tomto kon- konkrétnom historickom milníku, ako vlastne pos- prinesieme občanov bližšie, ako posilníme to, že občania budú mať vyššiu dôveru v Úniu, ako sa nám to môže podariť a myslím si, že o toto, všetko sa, o toto sa všetci snažíme. To sú vlastne aj mo- to, o tom bude aj môj príspevok. Ešte by som chcel povedať, že veľmi vítam um, predsedu na Turku Kuka, pretože tiež bol um, ako, pra, ako ombudsman som sa stretol s prípadom, ktorý um, on um, spomínal zo súdu a určite to spomenulo, určite to prospelo teda pozícii ombudsmana v Európskej únii pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu aj národných parlamentov, dámy a páni, ja by som chcel všetkým vám poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto spoločné stretnutie, aby som hovoril o téme, akým spôsobom môžu inš- európske inštitúcie Eh, inšpirovať eh, národné parlamenty z hľadiska osvedčených postupov vlasti transparentnosti a spravodlivosti. Demokracie, transparentnosti si vyžaduje zapojenie občanov, eh, tak ako je to aj uznané v dohovore Rady Európy o prístupe k informáciám a dokumentom a transparentnosť je podstatná pre demokratické vedenie či riadenie správ, správ verejných. Umožňuje to možnosť možnosť, dáva to mož, občanom možnosť e, kontrolovať a hodnotiť e, orgány a tiež e, volať po ich zodpovednosti aj zodpovednosti politikov. Tiež transparentnosť za sebou nesie výkon určitých slobod, ako osobite slobodu vyjadrovania a slobodu prístupu k informáciám. Čiže prvá vec, ktorú by som chcel povedať k osočeným postupom, sa týka legislatívneho procesu pokiaľ ja viem, nikto nespochybňuje legislatívny proces členstva že členský, legislatívny proces členských štátov by mal byť e, plne transparentný. Žiaľ, nie je tomu tak cel na úrovni EÚ. V oktobri 2005 som odporučil, aby rada e, urobila revíziu e, s, s je rozhodnutie, že sa nebude stretávať na verejnosti. V apríli 2006 Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré podporilo moje odporúčanie. Avšak aj keď došlo k určitému pokroku v tejto oblasti, rada ešte stále nie, vy, nevyhovila alebo nesplnila plne toto odporúčanie. A keďže legislatívna transparentnosť je nespochybniteľná v členských štátoch, eh, národná mm, legislatíva v transparentnosti má, taký, má skôr tendenciu sústrediť sa na to, čo sa deje pred legislatívnym procesom a nie to, čo sa deje potom. Na úrovni EÚ došlo k výraznému pokroku pri zlepšení transparentnosti, pri tvorbe politiky a lobbyzme a tvorbe e, legislatívy, ale horšie je to s tým uplatňovaním po schválení legislatívy. Napríklad komisia publikovala aj svoju e, dopadovú štúdiu o návrhoch politik, vrátanie legislatívnych e, návrhov a vrátanie výhodnosti hodnotení, ktoré uskutočnila Rada pre um, hodnotení dopadov. Komisia takisto zaviedla aj systém registrácie eh, lobbystov. To určite predstavuje veľký krok smerom k eh, transparentnosti, aj keď je tam priestor na zlepšenie. Samozrejme, že transparentnosť lobbystmu na úrovni EÚ je oveľa lepšia ako v mnohých členských štátoch. Nariadenie o transparentnosti na úrovni EÚ to je nariadenie 1049 z 2001 roku. Tiež eh, uplatňuje aj to, aby, by administratívna práca EÚ dodržiavala zákony EÚ a je to veľmi veľmi dôležité, aby sa Európa dostala bližšie k občanom a nedostane sa bližšie len dobrou politikou a príjmaním dobrých zákonov. E, občan, ak tieto politiky nebudú skutočne uplatňované a zákony dodržiavané, potom nemajú žiaden zmysel. Transparentnosť hľadiska administratívneho procesu je preto rovnako dôležitá ako aj legislatívna transparentnosť. Administratívne uplatňovanie komunitárneho práva a politík nie je len otázkou inštitúcií EÚ. Práve naopak je to primárne zodpovednosť členských štátov. Tí občania, ktorí chcú zistiť, akým spôsobom fungujú európske zákony a ako sa dodržiavajú v celej EÚ, musia mm, vlastne prerokovať svoju cestu aspoň cez 28 rôznych legislatív Ehm, nielen cez ehm, nariadenie 1049, ehm, ale aj cez 27 národných právnych e, systémov. Čiže v niektorých členských štátoch je tá legislatíva transparentnosti aj dokonca na regionálnej úrovni, to pridáva tej zložitosti. Čiže nie je pochyb, že nedostatok minimálnych noriem mohol by byť problémom pre tých občanov, ktorí by chceli preskúmať efektívnosť európskych zákonov a jej politík. Na druhej strane rôznorodosť národných zákonov a legislatívy tiež zabezpečuje možnosť poučiť sa navzájom a zabezpečuje um, za, za, za predpokladu, že tieto procesy e, sú postavené na zdieľanie informácií v rámci um, najlepších postupov avšak eh, nie je tu žiadne také fórum, kde by EÚ a členské štáty mohli tieto informácie si vymieňať, aby mohol byť zavedený systém osvedčených postupov. Um, nedávno moji kolegovia pomohli vykonať komparatívnu štúdiu o ktoré sa týkajú prístupu verejnosti k informáciám, a ktoré sú v databázach. Toto je veľmi dôležité z hľadiska prístupu prístupu verejnosti vzhľadom k tomu, koľko alebo aké veľké množstvo informácií je uložené v databázach. Naša, výsledok naš, no-, našej štúdie je teraz v dispozícii, e, alebo je zverejnený v rámci e, všetkých e, týchto dokumentov, ktoré boli v dispozícii pre toto stretnutie a verím, že budeme môcť e, byť využité aj v rámci legislatívneho procesu EÚ. Minulého roku som aktualizoval svoj štatút ako európsky ombudsman, tak aby, som, aby bolo uznané, že ja pracujem nielen ako národný ombudsman, ale aj pre orgány členských štátov a ak e, som ochotný robiť aj viac, aby som e, zjednodušil e, dobrovoľnú výmenu informácií o najlepších postupoch v súvislosti s prístupom verejnosti k dokumentom EÚ a k informáciám aj zabezpečiť spoluprácu medzi e, národnými informáciami a e, e, podobnými orgánmi na úrovni EÚ. V závere by som chcel uznať, že žiaľ je naďalej Európska únia videná, ako by bola vzdialená a ako si utajená práve sú to členské štáty, ktoré poskytujú stále najväčšie množstvo informácie a bolo je potrebné, aby publikovali tie všetky pravidlá prístupu k občanom, aby mohli naozaj aj tieto, tieto svoje práva využívať. Jediní ľudia, ktorí majú záujem o eštitívnejší prístup, sú tí, ktorí si myslia, že EU by mala byť, e, by mal byť akýsi utajený priestor či vesmír vlád e, mimo očí občanov, ale môj predstava Európy je je úplne iná. Má to byť e, Európa, e, ktorá nie je postavená len e, európskymi, alebo tvorená len európskymi inštitúciami, ale hlavne aj národnými orgánmi vo vzťahu k otázkam EÚ. Aby sme vytvorili takéto prostredie, takúto Európu je dôležité, aby akékoľvek zmeny v nariadení 1049 neboli krokom späť, ale len krokom vpred. A verím, že nastal čas, aby sme riešili tieto otázky systematicky politicky na úrovni členských štátov, aj takisto ako na úrovni EÚ. Ďakujem, pán Diamandoros, za vaše vystúpenie a za záver, e, ktorý ste predniesli všetkým prítomným, ktorí sa e, zúčastnili tejto debaty. Chcem poďakovať pani švedskej ministerke spravodlivosti, ako aj pánovi Sasimu za vystúpenie. A teraz chcem požiadať spolupredsedajúcich, aby prišli na tribúnu a aby nás oboznámili so svojimi závermi. Ešte vám chcem pripomenúť úmysel všetkých členov národných delegácií, ktoré sú tu prítomné, že dnes popoludní, ak budete mať čas a záujem, Výbor LIBE, ktorý zasadá o 15. hodine, si vypočuje vystúpenie pána Žila de Kerkov, ktorý je našim špecialistom na terorizmus. Takže všetci tí, ktorí chcete si vypočuť jeho analýzy, ktoré sú na európskej úrovni robené opatrenia, ktoré navrhuje a hrozby, E, ktorým chce čeliť, tak všetci sú vítaní dnes popoludní o 15. hodine na zasadnutí výboru LIBE. A ešte chcem povedať, že tlačový briefing, ktorý sa bude konať i hneď po schôdzi, sa bude konať tu na, v tejto sále. A tí, ktorí e, sa ho chcú zúčastniť, tak môžu zostať v sále a teraz, pretože e, nastal okamih zhrnutia, e, mám tu čest, a keďže som mal čest otvoriť e, túto spoločnú schôdzu Európskeho parlamentu a národných parlamentov, dám slovo našim dvom spolupredsedom, nech prednesú svoje závery z výmeny názorov, ktorá prebehla počas týchto dvoch pracovných e, stretnutí. Myslím si, že to je pravidlo aj v Európskom parlamente, aj v národných parlamentoch dávať prednosť žene, takže chcem požiadať pani Gabrielu Kalápkovú, aby sa ako prvá ujala slova. Pani spolupredsednička, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda, za váš úvod a za to, že ste mi udelili slovo. Rada by som predovšetkým poďakovala za rozpravu, ktorá tu dnes a včera prebehla, problémov a tém, ktoré sme mali e, na stole, bolo naozaj veľa. Nedokážem teraz povedať, čo bolo dôležitejšie. Myslím si, že dôležité boli všetky a mm, nedá sa uprednostňovať jeden pred druhým. Ale ako som sledovala túto e, diskusiu, dovolím si také malé zhodnotenie predovšetkým včerajšieho dňa. E, trúfnem si povedať, že najpálčivejším problémom, ktorý nám teraz leží na srdci, je implementácia a dodržiavanie smernice 38 z roku 2004. Príspevky, ktoré tu odozneli, do deklarovali, že všetky národné parlamenty majú isté ťažkosti práve s touto smernicou a ja by som chcela všetkým rečníkom poďakovať za to, že z ich príspevkov bolo cítiť túžbu a snahu o tejto téme ďalej intenzívne diskutovať a dôjsť k zájomnému konsenzu v čo najkračom čase, pretože všetci si uvedomujeme, že to by bol ten najväčší prínos, ktorý očakávame. Ja pevne verím, že tento cieľ aj dosiahneme a to tak, aby Európska únia mohla fungovať podľa pravidiel, ktoré existujú a ktoré boli vytvorené. Ďakujem vám za pozornosť počas obidvoch predchádzajúcich dní a teším sa na ďalšie stretnutia, kde budeme mať možnosť diskutovať o ďalších závažných témach a zároveň vám prajem šťastný návrat domov. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo nášmu druhému spolupredsedovi, pánovi Sevcigovi. pán predseda, tiež ďakujem za udelené slovo a dovolte, aby som najprv pripojil krátky komentár k eh, prebiehajúcej diskusii v eh, treťom paneli. Diskutujúci totiž poukázali na úzke miesta, to, eh, ku ktorým sa vlastne dostáva prejednávanie um, tie smernice o zlepšení prístupu verejnosti k informáciám. Bola tu spomenutá informácia o eventuálnom sankcionovaní neposkytnutia informácií alebo sankcionovanie zneužitia niektorých informácií. Tiež tu padol námed, či novinári by nemali mať lepší prístup k informáciám reakcia že bola, že v žiadnom prípade. Osobne si tiež myslím, že zvýhodnenie akejkoľvek skupiny by viedlo potom skôr k obchodovaniu s týmito informáciami, čo by určite nebolo žiadúce. Z vystúpenia pani komisárky e, bolo úplne presvedčivo vidieť snahu o zlepšenie transparentnosti to, že posledná revízia nariadenia možno tak nevyznieva, osobitne v oblasti definovania dokumentov a že mnohí majú problém s neposkytovaním informácií, eh, tých priebežných, nie tých začiatočných alebo tých konečných aktov, ale práve tých priebežných informácií v tom prebiehajúcom legislatívnom procese Čiže z toho vidieť, že revízia asi nejde tým najlepším smerom. Ale čo je pre nás potešujúce je to, že, že súčasné nariadenie je hodnotené väčšinou vystupujúcich ako kvalitné nariadenie, ktoré sa dá použiť aj v dnešnej dobe. Tiež ma veľmi potešila snaha nášho Um, vicepremiera, aby, že do polovice februára zhodnotí prebiehajúcu diskusiu a pre pripomienky národných parlamentov a by sme sa spoločne s komisiou dopracovali k nejakému záveru. Mm, ste, je známe a asi aj vy to viete, že komisia už nemá veľmi veľa času, aby stihla túto revíziu ešte uskutočniť, ale na druhej strane by tiež zrejme nebolo vhodné e, to veci nejako unáhliť a spôsobiť zase verejnosti problémy a ťažiť jej prístup k informáciám. Úplne v závere by som chcel ešte raz poďakovať pánovi predsedovi Žeredovi Depre a kolegom z výboru Líbe za to, že akceptovali náš návrh usporiadať toto stretnutie výborov ja som tiež osobitne potešený z vašej účasti aj z vašich pripomienok a verím, že takéto stretnutia na parlamentnej úrovni e, a spolupráca medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom je tým najlepším príkladom toho základného alebo najzákladnejšieho a to je znižovanie demokratického deficitu pri tvorbe zákonov a práva v Európskej únii. Ešte raz vám ďakujem a želám šťastnú cestu do vašich domovov. Uh, merci, monsieur Zevsík. Ďakujem, pán Zevcich. A teraz ešte niekoľko záverečných slov z mojej strany. Najskôr chcem poďakovať kolegom z Českej republiky za organizáciu a spolu, organizáciu a spolu úspech tohto spoločného stretnutia Európsky parlament, národné parlamenty. My vám všetkým ďakujeme zo všetkých krajín a parlamentov za vašu istým spôsobom stimulačnú účasť na tejto schôdzi. No a na záver, ja si myslím, že my všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že by bolo absurdné a nezmyselné chcieť budovať Európu proti štátom. To nikdy nepôjde. Všetky štáty spoločne tvoria Európu a takisto by bolo absurdné, e, keby Európsky parlament chcel prijímať legislatívu proti národným legislatúram. Naozaj nepotrebujeme vojnu legislatív, takže schôdze ako táto dnešná, a prosím vás, verte nám, keď to hovoríme, to sú veľmi dôležité schôdze pre nás. E, my nemáme iba záujem poznať stanovisko a názory národných parlamentov, ale my chceme, my žiadame o spoluprácu, my e, chceme poznať, lebo my spolupracujeme pri vypracovaní legislatívy, ktorá sa aplikuje vo všetkých krajinách a my potrebujeme vedieť, čo sa deje v jednotlivých krajinách, aby sme sa nemýlili pri našich e, zákonných úpravách, ktoré sa potom transponujú do národných legislatív. Prosím vás o trpezlivosť aj pri transpozícii, pretože ak európska legislatíva nie je korektne transponovaná v členských štátoch, tak únia vysí vo vzduchu, nie je tam žiadna e, koherencia a transparentnosť a v istej chvíli to môže spôsobiť vážne problémy e, vzhľadom na dôveryhodnosť u občanov a preto by som chcel naozaj žiadať a, po, a zdieľať s vami túto túžbu po spolupráci. Zároveň chcem povedať, že európske občania majú pocit, že na úrovni európskych inštitúcií je istá tajomnosť. V Európskom parlamente tomu tak nie je. My chceme všetko otvárať, my sme ochotní komunikovať všetky informácie E, pokiaľ ide o transparentnosť a prístupnosť dokumentov, my chceme byť modelom a chceme otvoriť tie dobré praktiky, ktoré by sa potom mohli rozšíriť a zo všeobecnosti. Takže ja som s veľkou radosťou predsedal prácam tejto e, schôdze a všetkým vám ešte raz ďakujem za aktívnu účasť. Ďakujem a do skorého videnia.